Uh, hello, dear friends. Once again, I would like to... Dobrý deň. Part of our uh, meeting. Vítajte na poslednej časti našeho zasadnutia ITRE. Až do šiestej. 6 o'clock something like that. Um, point number 14, European High 13, pokiaľ ide o spoločný európsky podnik uh, pre computing, uh, pán Balčity je spravodajca. Len vám pripomeniem, že návrh komisie na nariadenie rady, pokiaľ ide o vytvorenie spoločného európskeho podniku vysokovýkonnostného počítačového spracovania sa navrhlo 11. januára tohto roku a parlament e, má v tejto veci e, navrhnúť správu, vypracovať správu v rámci konzultačného postupu. Typický postup v tejto veci. Našim spravodajcom je pán kolega Balčitis, nech sa páči. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Vážený pán predseda, kolegovia, naozaj sa dnes teším, že vám dnes môžem predstaviť svoju správu. Je to správa veľmi dôležitá. Výpočtová činnosť na vysokej úrovni je veľmi dôležitá na, pre konkurencieschopnosť. Potrebujeme e, pokrokové technológie, dáta sa musia spracovávať vo veľkom rozsahu, Vytvoriť na to potrebné prístroje je to najdôležitejšie, čo e, potrebuje naša konkurencieschopnosť. Spracovanie údajov je veľmi dôležitá vec pre Európu. Rok 2012, e, vtedy sme boli ešte medzi desiatimi najlepšími, pokiaľ ide o infraštruktúru e, rýchleho spracovania, ale z tej desiatky sme vypadli, tých 20 najsilnejších počítačov sa nachádzajú, nachádza niekde India a to hovorí samo za seba. Mm, na 14. mieste z členských krajín e, je Taliansko, ale to je 20 krát pomalší počítač ešte vždy než ten, ktorý je v Číne. Konkurencii e, vedú Čína a Spojené štáty, potom Japonsko a Švajčiarsko my však u týchto vysokovýkonnostných e, počítačov sme závislí od neeurópskych technológií a sme v nebezpečenstve, že plne budeme závislí od krajín, ktoré takéto technológie vyvážajú. Musíme konať e, nedostatok vo financovaní voči konkurencii asi 500 až 700 miliónov eur ročne. Čo to pre EÚ a členské krajiny znamená? Znamená to, že náš priemysel, naše hospodárstvo, naši vedci nemôžu použiť rýchle spracovanie údajov, ale musia sa obracať na iné krajiny. To potom súvisí s, duchovným, pardon, s duševným vlastníctvom. Naše údaje posúvame tretím krajinám. E, problém pre konkurencieschopnosť, je to veľmi nebezpečné a pre našu konkurencieschopnosť je to samozrejme e, veľmi e, nevýhodné. Ak príjmeme túto výzvu, môžeme čosi dosiahnuť. Už som to spomenul, že to údaje dnes v zásade sú motorom rastu sú dôležité pre rozvoj nových liekov, pre predpovedanie prírodných katastrof, pre nový dopravný systém s autonómnymi vozidlami. Je to veľmi dôležité a Máme tu veľký e, skos. Malo by to byť niekoľko mesiacov, ale u nás sú to vlastne roky. Dalo by sa uviezť ešte viacero príkladov, nebudem tak však činiť. Čo je jasné, že je na čase v tejto oblasti konať. Preto je dobré, že komisia navrhuje vytvoriť spoločný podnik pre Eh, európske vysokovýkonné počítače. To je nevyhnutné a musíme si ujasniť, že takáto eh, infraštruktúra predstavuje alebo vyžaduje si obrovské investície. Eh, samostatne by to krajiny nezvládli. Preto som toho názor, že spoločný podnik je tu na vhodným prostriedkom. Tento spoločný podnik má dve hlavné úlohy. Po prvé, vytvorenie a prevádzkovanie príslušnej infraštruktúry a tiež podpora našeho e, výskumu a vývoja, aby tie európske systémy mohli byť vytvárané v tejto oblasti. Vychádza sa teraz aj z toho, že do roku 2019 by mali byť dva počítače na úrovni EXA, Čiže počítače, ktoré e, dokážu na, za sekundu robiť 10 e, na 18, pokiaľ ide o množstvo o operácií. Táto e, úroveň EXA, teda počítače, ktoré zvládajú 10 na 18 za sekundu. To predstavuje vlastne Eh, miliardové eh, čísla v operáciách, o ktorých tu hovoríme. 14 členských krajín je eh, pridružených pri, tejto, pri tomto podniku plus Švajčiarsko. <clears throat> Voči tretím krajinám a iným krajinám sme otvorení. 50 je z rozpočtu EÚ a ďalších 50 sa bude financovať s príspevkov účastníckých krajín. Európsky e, príspevok 100 miliónov je e, z Connecting Europe a 380 miliónov je potom e, z Horizontu 2020. Podobnú sumu musia poskytnúť potom aj členské krajiny, ak tie prostriedky z európskeho rozpočtu nezískame. Bude to problém do roku 2018 pardon, pre ďalšie roky po roku 2018. A preto teraz musí byť po prijatí tohto nariadenia rozhodnuté teraz, kedy tento spoločný podnik sa vytvorí a, a ako bude vyzerať správna rada. Treba si tiež ukotviť štruktúry a platí samozrejme e, to pravidlo pre big data, Týchto pravidiel sa musia držať všetky krajiny, ktoré sa budú zúčastňovať. Pokiaľ ide o čas e, prístupu, e, všetky krajiny môžu žiadať o možnosť prístupu, či už sa zúčastňujú alebo nie, ale samozrejme e, ten čas sa pridaluje na základe pravidiel spoločného podniku a všeobecných pravidiel v horizonte 2020. Preto by som chcel poprosiť kolegov o podporu tejto iniciatívy. Ďakujeme veľmi pekne. Vážený kolega, celé to musím tak trochu uh, e, zoštihliť, zrýchliť. Slovo má teraz za EPP pán Bony. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujeme spravodajcovi za výbornú prácu. Minulý rok už parlament konštatoval nedostatok eh, vysokovýkonnostných počítačov v Európe. Teraz však je tu pokrok v tejto rozhodujúcej oblasti pre európske stratégie, osobne tým, že sa organizuje európska eh, politika pre líderstvo v tejto eh, o oblasti vysokovýkonnostných počítačov, aby sa e, zrýchlila e, dodávateľská sieť týchto vysokorýchlostných spracovateľských počítačových systémov. Bez nich by to v sieti vysokovýkonnostných počítačov by to nešlo. Európska iniciatíva o, o cloude takisto vychádza z existujúcej e, infraštruktúry, takisto je tu e, sieť Žant, ktoré kde už je množstvo výskumníkov. Je tu tiež Connecting Europe, ktorá pomáha k prístupu. A tiež Európska technologická platforma pre počítače na vysokej úrovni. Verím, že táto iniciatíva spojí zdroje, aby sa vytvorilo európske líderstvo. Spoločný podnik má zabezpečiť systémy, Eh, a podporiť eh, eh, nových technológií až do roku 2023 na úrovni EXA. Európsky parlament podporuje úsilie komisie spolu s výskumníkmi z oblasti priemyslu a univerzít, aby sa rozbehol synergicky tento spoločný podnik s veľkými dátami spolu s Európskou platformou a s ďalšími platformami CPP, posilnenie vytváranie komunít, aby sa sme boli e, hnacím motorom v Európe. Na záver by som chcel povzbudiť e, ešte viac členských krajín, vy ste spomenuli 14, vrátanie mojej krajiny Polska, aby sa pridali k tomuto európskemu e, spoločnému podniku vysokorýchlostných počítačov, aby to bola prioritná oblasť pre výskum a rozvoj programy v súlade s národnými aktivitami. Ďakujeme. Teraz má slovo za EKR kolega Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. I ja by som sa rád pripojil k oceneniu a poďakovaniu e, pána spravodajcu, pokiaľ ide o dobrý základ a doplnenie podpora synergii, transparentnosti a ochrany údajov tiež kybernetickej bezpečnosti. Rovnako tak podporujem do veľmi dobrú myšlienku vznik špecializovaného spoločného podniku a verím, že sa podarí v týchto intenciách založiť a urobiť krok vpred, pretože tu Európska únia svojím spôsobom zaostáva za svetom. Osobne mám svoje skúsenosti pretože som niekoľko predsedov správnej rady Národného počítačového centra v Českej republike IT for Innovation je jeho názov a viem, aké je zložité naprojektovať a zabezpečiť financie a postaviť takýto super počítač. A tým nadvezujem na to, čo už tu zaznelo. Mám tak trochu obavu splnenia. Ak budeme veľmi lpede na tom, že to bude z európskych zdrojov či súčiastok, tak to budeme veľmi ťažko to hľadať, pretože keď sme pred dvoma, troma rokmi stavali tento superpočítač, tak tá konkurencia e, či tie možnosti z európskych zdrojov boli veľmi nízke. A to sú zariadenia, uvedomme si, ktoré sú vysoko špecializované, ktoré vznikajú e, na zákazku s obrovskými požiadavkami ešte vo fáze výskumu a prechodu. Pokiaľ ide o prechod do reálneho života, ešte pár bodov, ktoré by mohli byť diskutabilné v tej správe. A prvý bod je otázka prístupu tretich krajín. Ja by som odporúčoval, aby sme boli viac otvorení, viac flexibilní, aby sme príliš neobmedzili spoluprácu na medzinárodnej úrovni, pretože práve taký Izrael, krajiny, ktoré sú veľmi blízke Európskej únii, majú obrovský vedomostný potenciál a aby, by som obavu, aby sme si nezavreli e, tak trochu dvere. A ešte druhé upozornenie, ktoré vychádza z mojej skúsenosti z Galilea, kde išlo o prísne civilné použitie, kedy na začiatku sme mali veľmi zásadné, že to bude len pre civilné použitie, ale potom cez služby PRS či služby bezpečnostných obranných zložiek posunuli tento projekt eh, k otváraniu. Nebol by som preto až taký striktný a nemal by som obavu z tejto oblasti, pretože bezpečnostné zložky sa stavajú súčasťou života a veľmi ťažko sa nám nesie tá linka a často tento program e, mnohé veci ženie dopredu. Chcem poďakovať spravodajcovi ešte raz a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Za Alde teraz kolega Federle. Ďakujem spravodajcovi za úvodné poznámky. Podporujem mnohé pozície EKR pána Tošenovského. Myslím si, že sa dostávame k jednej z tém, kde je skutočná pridaná hodnota, kde EÚ môže urobiť viac, než môžu urobiť členské krajiny, ak sa pozrieme na e, rozvoj, o ktorom hovoril spravodajca. Boli sme lídrami pri týchto technológiách a teraz e, sa dostávame do úzadia, či už ide o predpoveď, počasia, polnohospodárstvo, modeling pre nové materiály na stavbu dom, domov, bezpečnosť, obrana. Potrebujeme tieto e, super počítače v budúcnosti. Nie sme tu ako parlament súčasťou legislatívneho postupu, ale môžeme poslať e, veľmi silný e, signál Rade i komisii, že chceme silnejšiu spoluprácu u takýchto počítačov a je to tiež e, silný signál smerom k ďalším zložkám, ktoré nás zaujímajú e, e, výskumného programu číslo 9 napríklad. Tá počítačová zložka, kde nemáme jasné odpovede z komisie, ak spoločne vieme preklenúť rozdiely medzi jednotlivými účastníkmi, tak budeme vedieť prísť e, s silným stanoviskom pre mnohé oblasti, pre súkromný život, priemysel v budúcnosti, rozvoj, samozrejme, vedeli sme z toho asi len začiatok. Ak nevieme ísť e, vpred, Európska únia môže pokrivkávať. Budeme len nejakým nostalgicky spomínajúcim e, starším športovcom, ktorý spomína na svoje medaile z 30. rokov. Ďakujeme teraz kolega De Lunde za zelených. Ďakujem za doteraz odvedenú prácu spravodajcovi. Táto práca nás posúva e, smerom vpred, pokiaľ ide o výskum kde e, využívame dostatočne svoju ekonomickú výhodu. Máme potenciál ísť správnym smerom. Avšak správna infraštruktúra je len časťou tohoto. Potrebujeme zručných ľudí, ktorí e, viac e, prispejú svojimi vedomostiami. Potrebujeme digitalizovať spoločnosť. Možno by sme mohli pomôcť, aby sme v postupovali vo viacerých oblastiach vždy jednu po druhej, aby sa každý mohol zúčastňovať. A keď chceme každého, musíme sa e, starať o rodovú rovnosť ženy vo vedúcich pozíciách. Vysokovýkonnostné počítače sa týkajú aj takej spoločnosti, v akej chceme žiť. Preto ďalším našim cieľom je e, zdôrazňovať, na čo majú byť zamerané tieto aktivity Všetko to môžeme dostať, dosiahnuť, keď najlepšie využijeme naše zdroje otvoreným, inteligentným spôsobom. Na to pripravujeme pozmeňujúce návrhy smerom k transparentnosti. Ďakujem. Thank you very much, colleague. Ďakujem <clears throat> veľmi pekne, vážený kolega. Kolega Silikiotis sa v mene GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte aj mne poďakovať spravodajcovi za tento dokument, ktorý tu máme, skupina GUE. E, má isté problémy práve e, s týmto návrhom a istý nepokoj, pretože toto je návrh, ktorý vychádza z komisie a my naozaj vítame tie reálne zlepšenia, ku ktorým došlo zo strany spravodajcu. Samozrejme, keď hovoríme o vysokokapacitnom IT, tak sa musíme pozrieť aj na sociálne benefity, teda na benefity, ktoré takéto technológie priniesú v spoločnosti. A som presvedčený, že takýmto spôsobom môžeme aj významne zlepšiť celkovú kapacitu IT. Takto zároveň dokážeme zlepšiť aj dostupnosť a kvalitu tých služieb, ktoré sú poskytované občanom. A to je naozaj veľmi dôležitý rozmer nášho hospodárstva neustále sa posúvame do oblasti, v ktorých e, je bez pochyby veľmi veľký potenciál pre ďalšiu štandardizáciu a ďalší rozvoj. A naozaj by sme mali zabezpečiť, aby toto nebolo vlastne plne e, unesené, alebo aby tento vývoj nebol ukoristený len vojenským vývojom alebo vojenskými účelmi. Lebo všetko sa deje pod tou hlavičkou tzv. bezpečnosť. A v konečnom dôsledku sa to bude vždy týkať obmedzovania ľudských práv a základných práv. Druhé také, taký problém, ktorý máme, je, že na základe návrhu komisie, tak prístup k vysokokapacitným výpočtovým technológiám bude závisieť aj od stavu napredovania jednotlivých členských štátov a takisto tu bude vlastne vždy akási už vopred predefinovaná výhoda pre veľké krajiny a malé krajiny budú mať oveľa viac ťažkostí pri získavaní prístupu a pri čerpaní alebo využívaní týchto benefitov. A pevne verím, že komisia bude trvať na tom, aby sme mali zrovnoprávnených užívateľov všade v Európskej únii a vo všetkých našich krajinách. No a ešte jedna posledná vec, ktorú chcem povedať. Musíme zabezpečiť, aby budúca generácia počítačov chránila ľudské práva aj v oblasti súkromia a osobných informácií. Toto je naozaj niečo, čo my vnímame ako veľké riziko, je to také, také postupné, kradné um, obmedzovanie alebo kradnutie osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne, pán Koleta. Teraz pán kolega Zorinio, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Je un signál. Eh, Ďakujem veľmi pekne diskutujeme o téme, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, veľmi relevantná. Hovoríme o tom, že pre budúcnosť Európskej únie, rovnako ako aj pre budúcnosť digitálnej spoločnosti, ktorá sa práve rozvíja na globálnej úrovni, je naozaj veľmi dôležité počerknúť, že keď hovoríme o, o týchto témach, nehovoríme vždy to isté, keď hovoríme o počítačoch. Nehovoríme vždy, ne, nemyslíme vždy to isté, keď používame niektoré tieto názvy. Častokrát vlastne obmedzujeme vnímanie týchto technológií čisto na oblasť výpočtov alebo čisto na oblasť nejakých kalkulácií. Ale je dôležité, aby sme si vnímali, že v pozadí tohto všetkého je nevyhnutné zvyšovanie našich kapacít, posilňovanie procesov a posilňovanie um, algoritmov, ktoré umožňujú optimalizovať a umožňujú aj zároveň zásadným spôsobom posúvať celkový vývoj. To je práve ten proces učenia, to je ten práve proces formácie, ktorý je veľmi dôležitý. A práve v tomto smere by sme do tohto procesu mali zahrnúť aj tie hodnoty, ktoré sú identické s projektom Európy. A preto je veľmi dôležité, aby starnúca Európa, aby Európa um, vlastne 21. storočia dokázala pretavovať a vlastne vysielať svoje hodnoty práve aj do tejto oblasti, tak aby sme dokázali tento projekt rozvíjať s pridanou hodnotou Európy. Takže by naozaj bolo veľmi vhodné, keby sme mm, využívali tento kalkulačný potenciál e, na práve potenciál e, pre, alebo výpočtu, respektíve kalkulácie toho, čo nazývame európska identita. To by bolo naozaj veľmi vhodné do budúcnosti. Ďakujem pekne vám všetkým, vážení kolegovia, ďakujem vám za vaše vyjadrenia a poznámky. Dovolte mi privítať aj zástupcov deviatich parlamentov, ktorí sa zúčastnili energetickej komunity. To 9 krajín z východnej a juhovýchodnej Európy, západného Balkánu. Rovnako aj ďalších. Začneme teraz rokovať eh, alebo za chvíľočku, za pár minút sa budeme venovať bodu, ktorý je pre vás veľmi zaujímavý a atraktívny ale ešte potrebujeme dokončiť bod programu číslo 14 a síce teda um, spoločné podniky pre vysokú výpočtovú kapacitu. Uh, takže pán Skordas, ktorý je teraz riaditeľ odboru pre digitálnu excelenciu a vedeckú infraštruktúru, uh, má slovo za komisiu pán riaditeľ. Ak vás môžem poprosiť, teraz je priestor pre vaše vystúpenie. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi srdečne poďakovať výboru ITRE za to, že tu môžem dnes vystúpiť a samozrejme vítame návrh správy, ktorý je predložený, tak ho pripravil pán poslanec Balčitis a samozrejme um, vítame a ďakujeme aj za poznámky, ktoré predniesli tie nevyspravodajcovia. Samozrejme aj všetci ostatní poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zaujímajú o tento proces nás teší tento záujem. Som naozaj veľmi rád aj v mene komisie, že si uvedomujete strategickú dôležitosť e, tejto témy. A síce teda témy, ktorú má práve táto téma pre budúcnosť Európy. Akú zásadnú úlohu to zohráva pre kompetentnosť alebo tá konkurencieschopnosť nášho priemyslu. A to je téma, ktorá bola naozaj veľmi dobre počerknutá pánom Balčitisom, ale zároveň aj viacerými tieňovými spravodajcami Dovolte mi povedať, že tie diskusie, ktoré momentálne prebiehajú pre vytvorenie takýchto spoločných podnikov sa napredujú a bulharské predsedníctvo pracuje na tom, aby sme schválili ten všeobecný prístup ešte pred koncom svojho mandátu a pevne veríme, že budete aj vy môcť do tohoto času schváliť vaše stanovisko. Možno určite môžete rozmýšľať nad tým, že prečo je tak dôležité konať rýchlo. Často čas, v časti to už bolo povedané nie sme ani v tej top desiatke, ale v podstate strácame e, tempo aj s tou ďalšou generáciou technológií. To sú práve tie technológie, ktoré ste spomenuli. Strácame aj v, v tvorbe dobrých strojov, ktoré by pomohli našim vedcom, našmu priemyslu, našim malým a stredným podnikom, ako aj verejnému sektoru, využívať tento potenciál super počítačov a zároveň aby sme dokázali e, vlastne z, z, spracovať tých viac ako 700 žiadostí, ktoré závisia práve od týchto vysokovýkonných počítačov, aby sme dokázali upokoj, alebo uspokojiť, pokryť tento dopyt. Spojené štáty, Čína, Japonsko, tie už budujú svoje superpočítače, už teraz majú superpočítače, eh, ktoré sú v tej globálnej top 10 a oni už si vytýčili, že 2021 bude ich cieľ pre vytvorenie ďalšie generácie superpočítačov. Takže oni masívne investujú do technologického rozvoja, ktoré sa vlastne pripravujú už na nástup novej generácie takéto technológie aby sme e, dobehli, musíme samozrejme akutne investovať do takýchto výpočtových zariadení a zároveň potrebujeme investovať aj do ďalšej generácie nových technológií, e, v rámci ktorej zaostávame. A to sú práve e, to sú práve tie, tie, tie prvky, kde v Európe nemáme všetky komponenty, ktoré potrebujeme a preto po nich, pre nich, do nich musíme investovať aby sme dokázali tieto access skill technológie vlastne budovať do roku 2022-2023 najneskôr. Takže tá práca musí začať teraz, pretože vývojový cyklus pre takýto typ e, e, technológií je minimálne 4 roky, ak nie 5 rokov. A celkové zameranie e, GU by nemalo byť len na získaní tých popredných zariadení alebo tých špičkových zariadení a nie len na Ehm, vybudovaní týchto zručností, ale práve ako ste hovorili o e, budovaní aplikácií, inovatívnych aplikácií, posilnení kapacity našich malých a stredných podnikov, teda ten inovačný potenciál, ktorý majú. A samozrejme je to najmä aj o budovaní a rozvíjaní tých zručností, ktoré potrebujeme pre rozvoj takýchto technológií. E, som v tej milej pozícii, že môžem povedať, že to nie sú že nie je to len tých 14 členských štátov, ktoré podpísali tú deklaráciu zatiaľ, ale máme tu mnoho ďalších členských štátov, ktoré sa zaujímajú o to, ako sa dostať do takýchto spoločných podnikov. Počerkol by som Polsko, ktoré prednedávnom deklarovalo, že sú pripravení už čoskoro podpísať deklaráciu, to je dobrá správa, rovnako aj Švédsko sa k tomu to pridalo a pevne veríme, že už čoskoro bude viac takýchto dobrých správ a to nie len z malých a stredných e, teda z veľkých a stredných krajín, ale aj z malých krajín. Lebo to je naozaj veľmi zásadné preto, aby sme vytvorili také rovnaké konkurenčné prostredie všade v Európe. Ešte posledné slovo, dovolte pán predseda. Tá ambícia, ktorú tu máme, je, aby sme dokázali vytvoriť eh, vlastne prístupový čas, ktorý všetci budú potrebovať na tých strojoch, ktoré by Európska únia vlastnila. A to je práve dôvod, prečo takéto spoločné podniky sú nevyhnutné, aby sme ho eh, vybudovali takýmto prístupom 50 na 50, ktoré sme práve pomenovali. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán spravodajca má slovo, pán Baučitis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Všetky tie témy, ktoré zazneli, sú samozrejme veľmi dôležité, veľmi relevantné. Dovolte mi však využiť túto príležitosť, aby som teraz pri diskusii o tejto správy možno načrtol niekoľko myšlienok, pretože to je tá budúcnosť, o ktorej hovoríme. Nemôžeme teraz vlastne len prerušiť diskusiu o tejto téme, pretože návrh komisie znamená, že sa vytvára taký základ pre našu, náš budúci život v budúcnosti. Ja viem, že e, v Litve sme diskutovali ešte v roku 2003 o vysokorýchlostnom pripojení na internet, do rýchlych počítačoch a vtedy sme hovorili o tom káblovom pripojení, o, tom kábla, o tej káblovej infraštruktúre, ktorá mala byť vytvorená. Ja som vtedy pracoval na ministerstve dopravy a bol som obviňovaný z toho, že sme príliš veľa peňazí dali práve na tento projekt, ale nakoniec sa nám tieto káblové rozvody podarilo zaviesť, túto štruktúru sme zaviedli a dnes máme vysokorýchlostné pripojenie na internet, ktoré je naozaj jedno z tých najrýchlejších, ktoré v Európe sú. A vlastne tie benefity, ktoré sme, e, ktoré sme z toho získali, sú viditeľné až po desiatich rokoch. Takže aj v tomto konkrétnom prípade určite komisia dokáže nájsť adekvátne technologické odpovede a táto konkrétna téma sa týka aj našej budúcnosti. Takže potrebujeme konať rýchlo, potrebujeme všetky eh, vlastne kroky pripraviť tak, aby sme dokázali konačne najrychlejšie. To je to, čo potrebujeme spraviť a to od nás žiada aj aktuálna doba. Ďakujem všetkým veľmi pekne, hovorí pán predseda. teraz mi dovolte načrtnúť nejaký časový harmonogram. Termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 26. apríl, 12 hodín. To je v štvrtok. Hlasovanie 19. júna do plena a to pôjde následne Prichádzame k ďalšiemu bodu na programe nášho dnešného rokovania, bod je bod programu číslo 15, e, výmena názorov s energetickým spoločenstvom. Máme, mali sme dnes veľmi zaujímavé stretnutie pred rokom a pol medzi členmi a poslancami nášho parlamentu a našimi e, kolegami teraz z výboru ITRE, ktorí tam boli zastúpení a zároveň tam boli aj zástupcovia aj deviatich parlamentov z krajín východu a juhovýchodu Európy. Dovolte mi teraz e, privítať e, na pôde výboru ITRE. ITRE znamená výbor, ktorý sa venuje priemyslu, malým a stredným podnikom, výskumu, energetike a samozrejme čiastočne aj klimatickým témam, digitálnej agende vo všeobecnosti dokonca aj vesmírnej politike sa to venujeme, takže máme tu naozaj pomerne široké spektrum zodpovedností alebo široké spektrum úloh a sme zapojení do tvorby reálneho hospodárstva Európskej únie. Dovolte mi teraz povedať, že pán Janeš Kopač je tu dnes s nami, je to riaditeľ sekretariátu energetickej komunity, energetického spoločenstva vo Viedni, Je to e, slovinský štátny občan, teda od nás z Európskej únie. Vítajte, pán riaditeľ, a zároveň vítame zástupcov národných parlamentov e, z, z členských krajín, ktoré sa podpísali pro tento dokument o energetickom spoločenstve. Diskusia bola naplánovaná práve pre príležitosti druhého sa stretnutia pléna energetického spoločenstva, energetickej komunity. To prvé stretnutie sa uskutočnilo presne pred rokom. Dovolte mi tiež povedať aj to, že energetická komunita je medzinárodná organizácia, ktorá spája Európsku úniu a krajiny z juhovýchodu Európy a z regiónu Šierneho mora. Úvodné vystúpenie bude mať pán riaditeľ. A organizácie, ktoré pracujú na tejto aktuálnej téme, ako napríklad možná implementácia e, čistého energetického balíčka, to je samozrejme pre nás veľmi dôležité, je to pre nás dôležité na pôde výboru ITRE. Potom bude nasledovať diskusia, debata s poslancami, s partnery, ktorí sú z tohto energetického spoločenstva, sú potom samozrejme vyzvaní, nech sa páči, aby ste sa zapojili. Takže pevne verím, že vystúpite tiež v rámci tej diskusie, ktorá nás dnes čaká. Možno pre úvod našej diskusie Keďže nemáte vaše karty pred sebou, my máme naše menovky pred sebou, takže ak by ste sa mohli možno predstaviť a povedať, z ktorej krajiny prichádzate, aby sme vedeli, kto ste a z ktorej krajiny ste nič viac zatiaľ. Um, takže prosím, zapnite mikrofón a povedzte, odkiaľ ste, aby sme my vedeli, kto tu s nami je na tomto rokovaní. Začneme od samozrejme lídra skupiny my sme spolu predsedali obaja to predchádzajúce stretnutie pred hodinou. Ja som Goran Milevský, som poslanec Macedónskeho parlamentu. Harry Lokvinic, poslanec Macedónskeho parlamentu. Adam Šečeri, poslanec Macedónskeho parlamentu. Kahrar Kučeja, poslanec Gruzinského parlamentu. pred Rakožu parlament Bosny a Hercegoviny. Poslanci, poslanci parlamentu. Sala Beriša Šala. Sala Šala, eh, poslankyňa Kosovského parlamentu. Dardan Sidiu, member of the parliament. Poslanec Kosovského parlamentu. Snažená Petrovič, srbský parlament. Žarko Mičin, srbský parlament. Andri Hasa, member of Hasa, eh, poslanec albánskeho parlamentu. Eduard Šarsi, albánskeho parlamentu. Lepidisejský poslanec Ukrajinského parlamentu. Dobre, ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Teraz môžeme začať s pánom riaditeľom. Nech sa páči, vaša prezentácia. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán profesor Busek, ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem pekne za túto možnosť eh, prísť sem do Európskeho parlamentu Dáva to takú novú krv aj nášmu parlamentnému plénu a ďakujem pekne všetkým európskym poslancom, ktorých zaujíma práve vlastne naša činnosť a ktorí s nami zdieľajú svoj vzácný čas. Energetická komunita je celoeurópska organizácia, ktorá spája Európsku úniu so svojím susedstvom. Toto susedstvo sa neustále mení, Našimi členmi v minulosti boli aj Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko. O tých sme vlastne prišli, pretože sa stali členmi Európskej únie, ale máme nových členov Moldavsko, Ukrajinu a Gruzinsko a pevne veríme, že budú aj niektoré ďalší do budúcnosti. Energetická komunita sa stala vlastne popri Rade Európy jediným ďalším celoeurópskym zoskupením krajín, ktoré spája celý kontinent naše zmluvné strany sú tie krajiny e, v svetlomodrej farbe, ktoré sa zaviazali, že jednostranne, dobrovoľne budú transponovať európske aky v oblasti energetiky, e, v niektorých environmentálnych oblastiach a takisto aj teraz v klimatickej oblasti. A ak by sme sa na to pozreli, keď to stručne prejdeme, taký stručný prehľad toho, čo všetko sa stalo, tak vidíme, že toto sú krajiny, ktoré transponovali a čiastočne alebo úplne aj implementovali tretí energetický balíček. Takže vidíte, že len tri krajiny z našich eh, deviatich smluvných krajín eh, zatiaľ netransponovali tretí energetický balíček. Gruzinsko preto, lebo sa stalo našim členom len veľmi prednedávnom. Ešte nemali dostatok času. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko tá práve trans, eh, prenašla tento balíček až teraz len Bosna a Hercegovina je trošku zaseknutá v politickom procese a tento rok tam sú voľby, takže neverím, že sa toho stane nejak veľa. Na druhej strane ale, ak hovoríme o e, trhu s so zemným plynom a elektrickou energiou, tak naše zmluvné signatárske krajiny sú oficiálne súčasťou vnútorného trhu Európskej únie a rešpektujú vlastne aj tie isté pravidla, ktoré riadia nás e, Ehm, Kodexy pre jednotlivé vlastne distribučné siete zatiaľ nie sú transponované, ale to je iba drobný detail. Vlastne tá kľúčová oblasť je práve to, čo môže vidieť aj na mape. Teda to je oblasť, ktorú pokrýva aký. A, a ako hovorí Napoleon, tam, kde je kód Civil, tam je Francúzsko a my môžeme hovoriť tam, kde je aký, tam je Európa. A teda môžete vidieť, kam všade aký siaha. Z tohto textu sa určite nedá čítať veľa, určite to nebudeme čítať, ale dovolte mi povedať, že snažíme sa e, pokračovať v tej istej udržateľnej politike, ako v nej pracuje Európska únia. V oblasti obnoviteľných zdrojov energie máme ciele 2020, podobne ako EÚ, akorát je trošku menej ambiciozne v oblasti energetickej účinnosti. Máme podobne ako Európska únia, podobný cieľ, ale je len trochu menej ambiciozný a v oblasti klimatických tém e, takýto cieľ nemáme a to sa stáva problémom. A tento problém, pevne veríme, sa s ním dokážeme vysporiadať tento rok tým, že e, vytvoríme, alebo respektíve budeme diskutovať o cieľoch do roku 2030, pretože na jednej strane sme oficiálnou súčasťou alebo formálnou súčasťou jednotného energetického trhu, ale tým, že tu máme dva rôzne právne režimy, takéto situácia je bola neakceptovateľná a práve preto budeme diskutovať o energetickej účinnosti a týchto cieľoch aj počas tohoto roka a pevne verím, že sa nám podarí ich vyriešiť na tej istej úrovni, ako to má vytýčená Európska únia. Toto je práve dôvod, prečo budeme diskutovať o cieľoch obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by mohli, ktoré možno trošku meškajú vo vzťahu k Európskej únii a to je aj dôvod, prečo budeme diskutovať aj o klimatických cieľoch. Nebudem ich teraz ukazovať na grafe, keďže toto je diskusia, ktorá sa zatiaľ ešte veľmi nerozvinula. Ďalšia téma, ktorú by som vám rád predstavil, je vlastne sú emisie z veľkých e, spalovní. E, táto smernica pre veľké e, spalovacie zariadenia vstúpila do platnosti 1. januára tohoto roka a treba povedať, že všetky naše signatárske krajiny sa rozhodli, že schvália aj svoje národné emisné plány. A aby som to e, ilustroval, Srbsko e, deklarovalo, že zavrie 8 zo svojich uholných elektrární a to do roku 2022. Je to naozaj pomerne veľa pre takú krajinu, ako je Srbsko. A celkom prirodzene sa otvára otázka, že čo príde po uhli. A keď diskutujeme o tejto téme, tak vlastne dnešná diskusia v parlamentnom plene bola práve o tomto a aj takisto, aké prekážky máme pri vlastne nasadzovaní väčšieho počtu obnoviteľných zdrojov e, e, elektrickej energie do našho, našej komunity. A to sú témy, ktoré súvisia práve s tým, e, že je to oveľa viac počerkované u nás, než inde. Možno to je vlastne viac prítomné Takže prečo e, sú naše signatárske krajiny trošku odlišné než členské štáty? V prvom rade e, dotácie na fosilné paliva sú oveľa vyššie e, v krajinách, ktoré sú zmluvnými krajinami, než v členských štátoch EÚ. Niekedy sa snažíme to naozaj vypočítať aj podľa reálnych čísel. Ak by sme reálne vlastne používali takéto peniaze, ako sa využíva na, na dotácie fosilných palív na obnoviteľné zdroje energie, tak tá situácia v našich signatárskych krajinách by bola oveľa optimistickejšia. A ďalšia téma, ktorá je veľmi podobná v niektorých členských štátoch, sú vlastne vysoko rizik, vysoké, e, vysoké rizika jednotlivých krajín, veľké kapitálne náklady. Všetci poznáte to porovnanie, ktoré nemecký think tank Agora predstavil pred nejakými dvoma rokmi. E, ohľadom rozdielov, ktoré tu sú v rámci kapitálových nákladov eh, pre investície do obnoviteľných zdrojov energie. Ehm, Chorvátsko malo 11%, 19%, Nemecko malo 3-4%, takže vidíme, že investície do obnoviteľných zdrojov energie v, Nemecka sú, v Nemecku sú oveľa lacnejšie ako napríklad investície do obnoviteľných zdrojov energie v Grécku, ale pozrite sa napríklad na naše signatárske krajiny, kde to kapitálové riziko je ešte oveľa vyššie. Takže toto je naozaj taká výzva preto, aby sme počiarkli potrebu toho, že potrebujeme celoeurópsky finančný nástroj, ktorý by znižoval tie rizika v jednotlivých krajinách. V opačnom prípade nebudeme mať ehm, adekvátne E, stupne investície alebo adekvátnu úroveň investícií do obnoviteľnej zdrojov energie. Ďalšia kritická téma sú vlastne e, pomerne drahé tarify pre zapájanie do siete. E, my sme zaviedli takéto tarify do zapája, pre zapájanie do elektrickej siete. To bolo veľmi moderné, také veľmi luxusné pred niekoľkými rokmi, ale viacerí z nás mali ten pocit, že až teraz reálne transponujeme smernicu obnoviteľnej zdrojov energie. Ale Európska únia samozrejme urobila krok vpred vy zavádzate teraz aj usmernenia pre štátnu pomoc, aukcie a investície sa stávajú stále lacnejšie do obnoviteľných zdrojov energie. Naše signatárske krajiny, minimálne niektoré, hoci nie všetky, sa zasekli v histórii a táto úroveň dotácií je stále pomerne vysoká. No a samozrejme to brzdí a obmedzuje to ďalšie nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšia téma je poddimenzovaná um, štátna pomoc, respektíve uh, podhodnotená štátna pomoc. Napríklad jednej z našich krajín uh, otázka štátnej pomoci v Európskej únie uh, je vlastne riešená na úrovni DG Competition. V rámci našich signatárskych krajín, teda minimálne my sekretariát, nemáme mandát preto, alebo kompetencie preto, aby sme v podstate zasahovali rovnakým spôsobom ako DG Competition a práve to je dôvod, prečo štátna pomoc je zásadným je zásadne rozšírenejšia v oblasti energetiky e, v našich krajinách a nie je adekvátne vyriešená nejakým orgánom pre kontrolovanie štátnej pomoci alebo hospodárskej súťaže. Ďalšou témou je neexistencia politik pre transformáciu pracovných miest, pretože ľudia potrebujú víziu, optimizmus pohľad na to, ako by ich e, budúcnosť sa mohla zmeniť. Sú tu určité individuálne projekty, ktoré sú v celku zaujímavé na to, ako by sme mohli zamestnať uholných baníkov alebo zmeniť ich e, pracovné zaradenie na lesných hospodárov, a ako by sme mohli radšej použiť biomasu na miesto uhlia, aby sme zabezpečili elektrickú energiu, ale tieto projekty sa niekde rozplynuli v širšie, širších politických témach. A posledný bod – um, odpor uh, k zavádzaniu jednotného energetického trhu. Ja by som ešte pripomenul niektoré kroky, ktoré sme zverejnili pred niekoľkými rokmi. Ukazuje sa, že v juho-východnej Európe asi 200 tisíc eur by bol zisk, ktorý by sme dosiahli, ak by sme mali zabezpečenú cezhraničnú energetickú výmenu elektrickej energie. Avšak zmluvné strany, ktoré tam, prepačte, strany, ktoré tam medzi sebou bojujú, eh, bohužiaľ eh, nechcú zabezpečiť takúto spoluprácu, pretože nič nie je krajšie než monopol a vaša vlastná záhrada. Tá téma, ktorú som práve spomenul, je krásne prezentovaná na tomto slajde. Tento graf ukazuje ceny elektriny v našom regióne minulý rok, v roku 2017 a táto priamka, to je 80 eur za megawatt. Vidíte, že je to výrazne viac než tá bežná denná cena. Toto by bola cena elektriny vyprodukovanej v eh, najnovšej eh, elektrární na uhlie, ktorá sa práve dokončuje v Kosove a zdá sa, že je tam obrovský rozdiel medzi trhovou cenou a cenou, ktorá bola sľubovaná investorom e, výmenou za štátne záruky, ale niekto ten rozdiel bude musieť zaplatiť. Zdá sa, že to budú daňoví poplatníci. Toto je ilustrácia príkladu štátnej podpory. Toto je určite intenzívnejším problémom v rámci našich zmluvných strán, než je to v iných častiach Európy. Nechcem veľmi hovoriť o regionálnych iniciatívach, možno snáď posledný slajd o výzvach. Máme niekoľko výziev, niektoré z nich som už spomenul, ale niektoré by som mal špecifikovať. Chýba nám progres v normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, Kosovo a tieto jeho energetické otázky je to akúsi, akýsi horúci bod pre e, energetické otázky e, v tomto regióne. E, energetické investície sú poddimenzované na juhozápadnom Balkáne. Energetická komunita funguje vhodným spôsobom Zaberáme sa najmä e, komerčnými témami. V súčasnosti diskutujeme reformu zmluvy o energetickej komunite. Pozmaňovacie návrhy už boli prediskutované na Európskej rade a kolego, e, kolegovia z komisie e, na tomto výrazne pracujú. Zabudol som ich pozdraviť. Na začiatku ďakujem, že ste prišli. Potrebujeme zabezpečiť, aby zmluva o energetickej komunite, aby samotná táto organizácia bola funkčnejšia. V konečnom dôsledku to bol jeden zo zámerov energetickej únie, keď to bolo prezentované Európskemu parlamentu a ja dúfam, že sa to premietne e, do reality v čo najkračom čase a čo je dôležité, ak hovoríme o ďalšom politickom vývoji, respektíve vývoji politik, je zabezpečiť, aby energetická komunita nezaostávala za prenosmi čistej energie. A ide najmä aj o energetický balíček, Pán Claude Tormens a pán profesor Búzek sa zhodli na tom, že balíček o čistej energii musí byť predložený mm, mm, na rokovaní ministrov v rámci Európskej rady Niektoré národné delegácie toto však takýmto spôsobom nevnímajú v rámci EÚ. Myslím si, že je dôležité veľmi, aby sme energetickú komunitu zachovali v takej istej dynamike, v akej sa nachádza EÚ. Pretože je veľmi jednoduché rozširovať priepas medzi týmito dvoma asociáciami a toto nie je našim cieľom. A posledná záležitosť, to je diskusia o cieľoch energetickej komunity pre rok 2030. Toto sa už začalo, je dôležité podporiť tento proces. Toto sú e, najmä témy pre nás a pre komisiu a dúfame, že na ministerskej rade v oktobri tohto roka sa nám to podarí sfinalizovať. Ďakujem pekne za možnosť sa vyjadriť a ďakujem vám za vašu podporu. Ďakujem hovorí pán Henkel. Rád by som sa taktiež predstavil zástupcom ďalších parlamentov. Volám sa e, Henkel a som tu preto, pretože pán Buzek už mal dohodnuté skôr jedno stretnutie, ktoré bohužiaľ nemohol odvolať. Dovolte mi, aby som teraz otvoril diskusiu. Mám tu zatiaľ štyri prihlášky do rozpravy, ktoré by sa chceli vyjadriť. Prvý je pán Hári Lokvenic člen výboru pre európske záležitosti e, parlamentu bývalej Jihoslavskej republiky Macedónsko, prosím. You, Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia z Európskeho parlamentu, vážení kolegovia členovia národných parlamentov, členov e, energetickej komunity, ako poslanec Macedónskeho parlamentu by som si rád na začiatok dovolil prezentovať niekoľko faktov týkajúcich sa použitia obnoviteľných zdrojov energie v Macedónsku. Napriek existencii výhodných podmienok pre použitie solárnej energie, takmer 250 slnečných dní do roka v priemere. V Macedónsku nie je slnko doteraz dostatočne využívané pre produkciu elektrickej energie. Čiastočne preto, lebo nám chýbajú e, počiatočné investície na inštaláciu solárnych kolektorov. Táto možnosť e, nie je dostatočne využitá na poliach, ktoré by mohli vyprodukovať elektrickú energiu a investuje sa skôr do bio palív. Aby sme dosiahli e, zodpovedajúcu úroveň využitia obnoviteľných zdrojov energie, e, naplánovali sme niekoľko e, projektov od roku 2019 do 2021 by sme v plánovanom veternom parku mali mať inštalovanú kapacitu 500 MW. Veterný park Mirovci, prvá fáza, 40 MW. Celková inštalovaná kapacita by mala byť 50 MW. Vytvorenie hydrocentrály na e, rieke svedná réka. Mali by sme tu využiť e, vodný potenciál rieky Varta Naplánovali sme mechanizmus um, vytvorenia fotovoltaických staníc, ktoré by mohli viesť tomu, aby sme mali vytvorené elektrárne s inštalovanou kapacitou 70 MW. Macedónsko využíva preferenčné tarify pre nákup a predaj e, elektrickej energie z malých a stredných hydroelektrární, bio, biomasových staníc, fotovoltaických systémov so zámerom stimulovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. V súlade s navýšením používania energie z použiteľných zdrojov e, zmluvné strany energetickej komunity štáty majú zámer rozšíriť používanie obnoviteľných zdrojov energie. Toto by sa malo dosiahnuť stimulovaním rôzny, použitím rôznych grantov a fondov a taktiež navýšiť povedomie v priemyselnej sfére o pozitívnych efektoch obnoviteľných zdrojov energie. Rád by som zdôraznil, že stretnutia parlamentného pléna sú skvelou príležitosťou pre výmenu názorov a myšlienok v rôznych oblastiach energetického sektora. Pozitívne opatrenia, ktoré sa použijú aj v iných krajinách, kde by zmeny mohli premietnúť prítomní členovia parlamentov do legislatívnej sféry v kontaktoch s obchodnou sférou, aby e, sa navyšilo povedomie o potrebe zvýšeného používania obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem pekne. Je skvelé, že počujem, že pochádzate z krajiny, kde je toľko slnka. My v Bruseli máme presný opak. Zdá sa, že tu máme takmer iba dážď. Teraz ďalší rečník. Pán Zakomičin, člen výboru pre ekonomiku, turizmus a energetiku e, zo Srbského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia Výboru Európskeho parlamentu, vážené kolegyne a kolegovia, zohľadňujúc fakt, že Srbsko je v procese prístupu k EÚ, toto kladie veľký dôraz na použitie obnoviteľných zdrojov energie. Má, cítime záväzok vytvárať možnosti väčšieho využitia obnoviteľných zdrojov energie. Chceme e, nájsť možnosti, ako sa odkloniť od fosílnych pálív Máme stimulačné politiky na používanie obnoviteľných zdrojov energie, budeme sa na ne spoliehať pri vytváraní národných cieľov. Zohľadňujeme, že domáce zdroje pre obnoviteľné zdroje energie, štruktúru energetických rezerv a Je nám jasné, že takýmto spôsobom môžeme využívať regionálnu spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Členstvo v energetickej komunite vytvára možnosť intenzívnej výmeny názorov a aj administratívnej výmeny v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a taktiež možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie medzi členmi energetickej komunity. S ohľadom na povedané, um, energetická komunita by mohla výrazným spôsobom prispieť k tomu, aby svojich členov ehm, a, ehm, vyzvala, podporila v tom, aby sa využívali vodné zdroje a ďalšie zdroje energie. Takýmto spôsobom by sme podporili um, využívanie obnoviteľných zdrojov energie na vyprodukovanie väčšieho množstva elektrické energie medzi členmi. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Eduard Šajzi, člen výboru pre produktivitu životné prostredie albánskeho parlamentu. Rád by som sa vám poďakoval za to, že môžeme byť súčasťou rokovania takéhoto steného výboru a za to, že ste nám dali možnosť sa vyjadriť. Albánsko dostalo výrazné odporúčanie len pred niekoľkými dňami o tom, aby sa otvorili rokovania z EÚ. Odporúčanie od Európskej komisie. Je to uznanie našej úžasnej snahy a obrovských reform, ktoré sme prekonali v posledných rokoch a taktiež je to povzbudenie na to, aby sme v reformách pokračovali. Nemohli sme dostať takéto pozitívne odporúčanie, ak by sme neboli zreformovali ekonomiku a my všetci vieme, aký dôležitý energetický sektor je. Preto sme sa pre, posunuli z zúfalej situácie spred niekoľkých rokov do dobrej situácie, ako je tomu teraz, ale nedokázali sme dokončiť reform, nebo, neboli by sme mohli dokončiť reformy v energetickom sektore, ak by sme neboli spolupracovali so susedskými krajinami, ale taktiež ak by sa tak nebolo dialo pod vedením, pod egidou energetickej komunity vo Viedni. Boli sme svedkami toho, že cez dialog, výmenu názorov, skúseností, získavanie know-how sa nám podarilo dosiahnuť taký bod, kedy môžeme byť hrdí na to, čo sme urobili. A ešte Ďalšia vec, ktorú sme sa všetci naučili, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, Albánsko je plne obnoviteľné, pretože naša elektrina je vyrábaná len v hydrocentrálach. za posledné roky sme zistili, že len tým, že sme boli súčasťou energetickej komunity a boli sme súčasťou expertnej skupiny z oblasti energetiky. Sme vytvorili silnú inštitucionálne pozadie. Práve preto máme vážny zámer pokračovať v reformách a taktiež využívať výhody toho, že sme zmluvnou stranou takejto užitočnej, plodnej inštitúcie, akou energetická komunita je. Ešte raz vám ďakujem za to, že môžeme byť súčasťou tohto rokovania. Thank you, Mr. Ďakujem pekne. A teraz pán Lev Pilicecký. Ďakujem veľmi pekne ako člen parlamentu. By som sa rád poďakoval európskym inštitúciám v podpore Ukrajiny v tom, aby zostala kľúčovým hráčom v otázke transmisie plynu v Európe. Bolo nám cťou, že sme mohli za všetky predchádzajúce roky plne plniť svoje záväzky a uisťovať Európanov v tom, že sa môžu cítiť bez, bezpečí, čo sa týka dodávok plynu. A ja môžem zaručiť, že urobíme to najlepšie, čo sa bude dať, aby sme plnili svoje záväzky aj do budúcnosti. Zatiaľ, čo náš východný sused využíva otázku dodávok plynu najmä na politické účely, ďakujem ešte raz, navrhujem, aby sme v tomto zmysle spolupracovali aj v budúcnosti a rád by som upozornil na určité skutočnosti týkajúce sa energetického trhu. Ako viete, Ukrajina je napojená najmä na sovietský energetický systém len s, s jedinou výnimkou, a to je ostrov Buštin. My sme sa doteraz snažili aby ukrajinský energetický trh nebol uzavretý, avšak opak je pravdou, pretože ceny na celkovom trhu sú jedny z najvyšších v celom regióne. Preto by sme vás radi požiadali, aby ste nám pomohli v spolupráci v dohovore NCE a ja som si istý, že to bude užitočné pre obe strany, rovnako pre európsky trh, ako aj pre Ukrajincov, pretože máme o mnoho viac inštalovanej kapacity, čiže môžeme podporiť, môžeme byť nápomocní európskemu trhu zatiaľ, čo Európania nám môžu pomôcť, aby sme vytvorili primeranú konkurencieschopnosť, ktorá by viedla k primeraným cenám. A na záver by som chcel povedať, že sme prijali dôležitý zákon o Eh, energetickom trhu, čiže sme v procese implementácie trhových pravidiel a navyše paralelne pracujeme na nich. Na aktualizácii podpornej schémy pre obnoviteľné zdroje energie a máme na pláne splniť všetky záväzky týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie v najbližšej budúcnosti. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a ďakujeme za pozvanie sem. Ďakujem pekne. Teraz pán Dardan Sediu, prvý podpredseda výboru pre ekonomický rozvoj, inštruktúru, obchod, priemysel eh, parlamentu Kosova. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám dali možnosť byť tu prítomní na pôde Európskeho parlamentu. Taktiež by som sa rád poďakoval e, kolegom e, z členom ostatných parlamentov, ktorí sú tu s nami prítomní. Republika Kosovo prejavila e, dosť praktický prístup k transpozícii väčšiny smerníc týkajúcich sa energetického sektora Kosove. Avšak ako pán Kopač už poznamenal, nachádzali sme sa, čo sa týka inštalovanej kapacity, v takej situácii, že sme mohli spolupracovať so sme spolupracovali so Srbskom. Boli by sme radi, keby sa o ešte lepšie integroval e, energetický trh. V roku 2016 sme dokončili napojenie na kapacity v Albánsku. Od roku 2016 e, sme robili investície najmä cez financovanie nemeckou vládou a my sme presvedčení, že tá, táto interkonektivita, keďže už bola naštartovaná, nám aj prinesie zisk a výhody kolega z Albánska to povedal um, absolútne správne. Uh, Albánsko je tisíc, na tisíc percent uh, trvalo udržateľné a obnoviteľné. Dúfame, že sa nám takýto prístup, um, prístupom podarí znižiť závislosť na lignite a že budeme využívať o mnoho viac vodnú silu. Napríklad hlavné mesto Kosova implementovalo kogeneračný projekt. 90 tisíc obyvateľov využíva paru na kúrenie. My rozširujeme túto sieť a dúfame, že do roku 2020-2021 sa nám podarí zdvojnásobiť počet obyvateľov, ktorých um, u ktorých kúrenie zabezpečíme tak, že sa odkloníme od uhlia, ale budeme využívať uh, lignitové e, bane a elektrárne. Čiže tento projekt zabezpečuje širšie využitie obnoviteľných zdrojov energie. V Kosove sme predbežne licencovali niekoľko špičkových e, investorov, ktorí by investovali do fotovoltaiky a veternej energie. Dúfame, že do roku 2020 2020 by sme mali mať minimálne 250 MW inštalovanej kapacity, čiže pre nás šta- stabilný a dobre vyvážený energetický sektor je imperatívom a taktiež interkonektivita s Albánskom. Toto sa nám podarilo vyriešiť. Toto by potom vytvorilo integrovanejší trh pre celý región a preto môžeme čerpať e, výhody z spolupráce Ďakujem ešte raz za to, že ste nám dali možnosť e, byť tu v Európskom parlamente a dúfame, že sa nám podarí splniť ciele, ktoré boli dnes prezentované pánom Kopačom. Ďakujem. Ďakujem Ďakujeme veľmi pekne. Nás teší, že sú tu zastupcovia z Kosova i Srbska a prispievajú k riešeniu. Sú tu nejaké ďalšie, prosím, nejakí ďalší poslanci, ktorí by chceli uh, prispieť? Zdá sa, že nie. A predsa len pani fan Bremt. Ďakujem z respektu k našim hostom. Chcem povedať jednu poznámku. Uh, vašej zaujímavej e, prezentácii, mimochodom z veľmi zaujímavej. Ruší ma vždy, keď nedostatok kapit kapitálu alebo ex, e, rozsiahlejšieho kapitálu má byť prekážkou pre dobudovávanie obnoviteľných energií. Vy ste to povedali, e, že i vo vnútri únie je tomu tak, keď už začneme tým, v únii, ktorá by mala byť jednou, jednotnou, Mm, kapitál je veľmi dôležitý pre našu e, budovanie tejto našej európskej energetickej únie. Je tu určité prepojenie. Je rozhodujúce, že e, tu budeme mať dobrú kontrolu a že budeme mať e, dobré ambície k fosílnym palivám. Eh, možno, že by sme mali mať tiež diskusie s komisárom Ševčovičom a ďalšími. To by bol možno dobrý spôsob na riešenie voči vám, aby tu bola silná kontrola štátnych prostriedkov, aby to bolo všetko jasné a transparentné, aby tu bolo prepojenie na lepší prístup k finančným prostriedkom. Toto by malo byť vlastne smerom k solidarite. Všetci máme prínos eh, pokiaľ ide o a, um, angažovanosť v tejto oblasti. Toto by sme si tak nejak mohli odniesť. Ďakujem. Teraz by som rád požiadal direktorát eh, Eh, DG Energy pani Megan Richards. Veľmi zaujímavé a užitočné diskutovať v tomto čase, stretnúť sa s členmi za ITRE, eh, osobitne v tejto chvíli, pretože vy diskutujete v trialógoch o, o, o troch legislatívnych eh, balíčkoch, Je to naozaj všetko teda dobre načasované, aktuálne. Počuli sme to i o poslancov, o týchto aktivitách a obnoviteľných energiách, ale ako ste už povedali, je dôležité blíz, blízky e, susedia aby si nemali uh, vytvárať hranice, prekážky, určite dôležité, aby tu bola um, energetická aký. Pokiaľ ide o nariadenie o riadení, tie zmluvné strany už e, vytvorili spoločný výbor pre energetiku a klimatické otázky, vytvorili sa všetky usmernenia. To všetko nie je v legislatívnej forme, ale pokročilo sa v prípravnej práci a myslím si, že to by sa malo naozaj oceniť. Sekretariat tu výrazne pomáha a toto sa tiež týka otázky vývoja eh, metodológie, ktorá by pomohla na vytvorenie energetickej účinnosti a cieľov obnoviteľnej energie Dôležité je, e, aby sa to dialo v rade a v parlamente. A takisto prípravná práca. Je tu ešte i zo pár ďalších aspektov zaujímavých pre tie veci, ktoré možno nie sú legislatívne. Pán, e, pán Buzek má určite e, veľkú znalosť o tých regiónoch, ktoré s, s, majú dominanciu spracovania uhlia, aby sa dokázali e, podporiť ľudia, ktorí sú tu e, veľmi závislí od tejto oblasti. Takisto otázka energetickej chudoby, kde je takisto záujem pre energetickú komunitu. Ako som už povedala na úvod, expanzia toho trhu závisí od interkonektorov, posledný aspekt, pokiaľ ide o klimatické otázky, nariadenia o monitorovacom mechanizme, čo si, čo normálne by bolo v aký energetickej komunity by sa malo nachádzať v rámci e, riadenia o administratívneho zjednodušovania, aby sa to nedalo dvojmo, ale jednotne. Blahoželám teda, alebo ďakujem vám za účasť, za aktívnu účasť a myslím si, že sa treba posunúť, aby sme pokročili u tých legislatívnych krokov, ktoré nás čakajú. Ďakujem. Ďakujeme. Na záver teraz by som chcel poprosiť pána Kopača, aby sa ešte raz vyjadril. Ďakujem. Osobitne ma teší príspevok pani Van Bremt, že hovorí o, o paneurópskych otázkach, keď hovorím o energetickom trhu. Zmluvné strany formálne sú e, vlastne členmi vnútorného energetického trhu Treba hľadať riešenie, ktoré prinesie rovnaký e, postup na oboch stranách hranice. Len na ilustráciu napríklad EÚ má smernice sadzobníky, ktoré e, členské krajiny e, nabádajú k neutrálnemu prístupu k iným účastníkom z druhej strany čl- EU. E My máme to isté, to znamená v rámci kontraktuálnych zväzkov, takže Srbsko, B- Bosna, e, Hercegovina, Čierna hora. Mnohé veci nie sú e, riešené. To je jednoducho na smiech, preto sa snažíme to prekonať niekoľkými iniciatívami. Jedna z nich, teda tá doložka o e, reciprocite vzájomnosti, aby sa krajiny na stranách hranice rešpektovali, keď tie zmluvné strany na druhej strane rešpektujú to plne. Pani Van Bremt spomenula ešte ďalšiu vec, čo ma motivovala. Momentálne tu máme nástroj Connecting Europe, finančný mechanizmus financovaný z EÚ, aby sa podporovali e, interkonektory v rámci EÚ. E Niekedy by tu boli vlastne aj stimuly, aby sa to e, vzdielalo v rámci projektov, ktoré spájajú tie členské krajiny s najbližšími susedmi sú v energetickom spoločenstve, nie sú však členmi EÚ. Bolo proti tomu silná, silný odpor. Tie aky, ktoré máme nadnárodným celoeurópskym energetickým sieťam, rešpektujeme to, ale niečo tu chýba. Finančný mechanizmus chýba. A teraz, keď EÚ diskutuje o nových smerniciach o obnoviteľných energiách, to znamená vyrovnať tie rizika v EÚ, trochu sa to spomína v tej najnovšej verzii, možno by bolo na čase, aby to bolo paneurópske. Aby sa to implementovalo na celom teritoriu aký. Táto paneurópska vízia formálne obsiahnutá v energetickom spoločenstve, potrebuje implementáciu v praxi. Vo vyhradenom čase nemôžem e, vyzdihnúť nejaké body a povedať, že sú to závery. Ja by som len chcel vás požiadať, aby ste vyslovili podporu pre tie zmluvné strany i nás členov, aby to boli rovnocenní partnery na jednotnom energetickom trhu. Tento viacnárodné, e, viacstrané programy boli vytvorené pred rokmi, ako e, zapojiť aj Turecko. A v poslednom týždni sa Turecko rozhodlo byť len pozorovateľom. Mnohé ďalšie krajiny však mali prínos z tohoto mechanizmu energetického spoločenstva. Možno Veľká Británia jedného dňa po Brexite bude môcť mať z toho prínos. Je to najlepší program, keď zostávate súčasťou vnútorného trhu, hoď aj nie ste členom EÚ. Nemáme nad sebou ani európsky súdny dvor, kde boli obvinenia zasahovania do britského súdneho systému. Ale mimo toto všetko energetické spoločenstvo je dobrý nástroj na to, aby sa so spájal európsky kontinent. Pomôžte nám, prosím, v tomto cieli ešte intenzívnejšie. S veľkou vášňou to chceme robiť budeme samozrejme nápomocný pán Buze, ktorý je takým typ patronom energetického spoločenstva. Znova mu chcem poďakovať. Thank you, Mr. Kopač. We will convey... Ďakujeme, pán Kopač. Vaše slova vďaky posunieme pánu Buzekovi. Mimochodom, tiež vám chcem poďakovať za to, že ste merali celú tú cestu, aby ste sa s nami stretli. Určite to je oboj strane produktívne. Teraz sa blížime k ďalším témom. Ste však vítaní a na ďalšie témy. Dámy a páni, teraz sa dostávame k téme e, noriem, emisných noriem pre nové osobné vozidla a nové e, ľahké obchodné vozidlá Návrh komisie tu uh, hovorí o nových štandardoch pre ľahké nákladné vozidla a osobné vozidla do obdobia po roku 2020. Kestorským výborom je tu ENVY a náš výbor a výbor pre dopravu um, sú zodpovedné za stanovisko. Spravodajca navrhne stanovisko 36 uh, pozmeňujúcich uh, s e, návrhom. My tu máme 30 minút na toto. Pán Deho by som poprosil, aby odprezentoval návrh. Má 5 minút, nech sa páči. Ďakujem, kolegovia. V roku 2017, keď pán predseda Juncker mal e, prejav o stave Európy, hovoril, že je v našom záujme mať čisté vozidlá v budúcnosti. A uvidol dva dôvody. Po prvé, Európa musí investovať do čistých aut, ak chce byť lídrom pri klimatických zmenách. A po druhé, Európa musí do nich investovať aj, aby aj sa zachovala e, silná trhová pozícia v automobilovom priemysle pre Európu. V prvom bode sa čoraz viac vyjasňuje, že sa musia prijať kroky, aby dopravný sektor bol v súlade s Parížskou dohodou. Ale druhý bod Junckerov je rovnako dôležitý Európsky výrobcovia zaostávajú e, smerom nízkouhlíkovej e, ekonomike a takisto pokiaľ ide o dlhodobú schopnosť a inovácie. Nedávna štúdia ESF ukazujú, že je tu potenciál na 200 tisíc nových pracovných miest, ak sa presunie trans- e, dopravná výroba smerom k týmto ľahkým moderným vozidlám. Je tu potreba silného zacielenia do roku 2025 smerom k ekologickejším opciám. Striktnejšie normy tiež prispejú ekonomicky európskym e, spotrebiteľom. Hoci je tu nárast e, je o 183 eur e, v, v kupnej cene takisto úspory palív 10-násobné 1366 eur pre e, benzínové vozidla a podobnú sumu pre e, vozidla dízlové. E, neúspech v cestnej doprave možno označiť, pokiaľ ide o emisie na európskom trhu Európa stratila e, svoje líderstvo voči Kalifornii, Číne a Japonsku. Politici musia stanovať ciele v súlade s nevyhnutnými krokmi pre klimatickú e, situáciu. Zlyhanie trhu, kde e, spotrebitelia nekupujú elektromobily napríklad kvôli nedostatočnej dobíjacej infraštruktúre ak budeme mať vysoké ambície, môžeme riešiť e, túto problematiku, zabezpečiť zelené pracovné miesta a splniť tovarišské cieľové hodnoty. Čo navrhujeme? Poprvé, aby e, priemerné emisie nových e, osobných vozidiel mali redukčný cieľ 45 voči roku 2025. Tento cieľ by sa mal zvýšiť až na 75 na rok 2030 na prvý pohľad je to možno radikálny návrh, treba si však pamätať, že tieto hodnoty sa týkajú len nových vozidel, neexistujúcich flotíl. Sú to možno ambiciozne ciele, ale sú dosiahnutelné, ak chceme rešpektovať Paríž a mať príkopnickú úlohu. Po druhé, ak chceme e, sa E, e, prispôsobiť terajším trhovým zlyhaniam u dostatočnej e, infraštruktúry dobíjania pre vozidla s nulovými emisiami. Potrebujeme plynulý prechod a príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia výrobcom takejto infraštruktúry bezpečnosť investícií. Na záver posudzovaní dopadov komisia konštatuje, že zvýšená efektívnosť o 50 do roku 2030 je socioekonomicky prínosná. Avšak komisia neposudzuje e, dopady na verejné zdravie. Tieto spoločenské dopady sú teda oveľa väčšie. A je tu potenciál pre lepšie socioekonomické prínosy. Je tu teda potenciál pre svetlú budúcnosť, pre klímu aj pre európsky automobilový priemysel. Na to však potrebujeme ambiciozne politické kroky už teraz. Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> Ďakujem pekne za to, že ste sa vtesnali do vášho rečníckého času. Teraz pán Saliny, nech sa páči za EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za e, do tú, to pomenovanie všetkých tých veľkých víziev, ktoré máme pred sebou, aj v tejto správe, je len veľmi stručne. Mali by sme bez pochyby akceptovať to, že to je pomerne veľká víza konať v súlade alebo koherentne s Parížom, s parížskými záväzkami. To by sa nemalo stať len nejakým, nejakou provokáciou, e, pretože spravodajca veľmi pekne popísal, ale chýbajú tam niektoré základné aspekty motiváciu, fiskálne ciele, alebo napríklad tie ciele, ktoré boli vytýčené v rámci návrhu. Napríklad okrem tých 15% eh, eh, by tam malo byť možno 50% do roku 2025. 75% teda z 30% a 75% do roku 2030. To by znamenalo, že pravdepodobne budeme musieť presne určiť, akým spôsobom by mali byť vytýčené a splnené tieto ciele. <clears throat> Ide vlastne o e, nároky, ktoré sú veľmi vysoké, najmä v rámci súčasného automobilového priemyslu, a dôležité je vlastne splniť všetky ciele, ktoré boli navrhnuté aj v súlade s parížskými záväzkami v tomto smere bolo možno vhodné, keby sme presnejšie analyzovali alebo vytýčili, že čo to znamená vytvárať tranzič, tran, tranzitorné alebo prechodné efekty v tomto odvetví, predovšetkým automobilovom odvetví, pretože najmä keď sa pozrieme na ciele do roku 2025, čo sú priebežné ciele, tak tie dáta sú vypočítavané na základe dát, ktoré sú zbierané v roku 2020, 20, ktoré by mali byť následne v roku 2025 prepočítané. Ide vlastne o ciele, ktoré by mali znamenať okrem tých 15% na, z 15% na 50% za 2 roky. Keď zapojíme do toho všetky tieto prvky, tak si musíme uvedomiť, že výrobné reťazce ehm, budú veľmi ťažko plniť tieto ciele, ktoré sú vytýčené, ale tie výzvy v oblasti výroby sú naozaj veľmi komplexné. Okrem toho všetkého to máme nielen tie automobilové samotné závody, alebo teda tie montážne sály, ale potrebujeme zobrať do vedomia aj celý dodávateľský reťazec všetkých dodávateľov, ktorí musia zmeniť svoje technológie výroby. Takže ten cieľ je samozrejme dobrý, ale musí byť sprevádzaný obrovským zmyslom zodpovednosti zo strany priemysel, zo strany politikov pretože teraz tu máme trochu málo cieľov, ktoré sú vytýčené, eh, tak ako to, ako to nastavujeme v rámci súčasnej optimalizácie. Keď teda hovoríme o tomto ciele, nie je to taký ten odmietajúci postoj, ale mal byť veľmi realistický a primeraný alebo adekvátny realite, ktorú tu máme. Takže od roku 2017 vidíme vlastne istý nástup predaja. A samozrejme e, je to celkový objem pomeru. Nie je, vidíme, že tu je pokres, pokles predaja dizlov, ale dochádza k nástupu e, vlastne, alebo nárastu predaja benzínových aut. A spotrebiteľ sám o sebe musí vlastne zobrať na vedomie, aká je to realita, čo sa reálne deje. On si nakoniec vlastne kúpi e, auto, ktoré spaluje menej a, e, a stojí ho menej, než e, vlastne akékoľvek iné ciele, ktoré máme. Takže v tomto smere vlastne to prepojenie na parížské ciele je veľmi dôležité a podobne ako zaznelo aj v tejto diskusie, je dôležité nastaviť tie ciele tak, aby bolo ich dosiahnutie reálne a nebol to len e, vzdialený sen. Za SND, pán Popa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, tie ciele, ktoré tu sú navrhnuté, sú mimoriadne, mimoriadne ambiciozne. E, musíme brať na vedomie aj fakt, že až doposiaľ ten podiel nulových emisí alebo tých nízkych emisí je v Európskej únie len zhruba 4% v rámci predaja nových aut. A keď hovoríme o elektrických autách s nulovými emisiami, tak tam je ich podiel e, iba 1%. Takže ten cieľ je naozaj veľmi, veľmi ambiciozný Najmä, keď si zoberieme, že dosiahnutie tohoto cieľa alebo zníženie emisí zo strany výrobcov, lebo to je práve to, o čom hovoríme, tak to všetko závisí vlastne aj od akceptácie na strane spotrebiteľov, aby oni sami boli ochotní akceptovať autá s nulovými emisiami alebo veľmi nízkymi emisiami. Keď to dáme do súvisu s priemerným príjmom na hlavu a s pomerom elektronických vozidiel, tak si uvedomíme, že je nevyhnutné najprv ovplyvniť spotrebiteľské správanie. V tomto smere potrebujeme oveľa viac než len exkluzívny prístup k informáciám. Rovnako budeme zároveň potrebovať aj finančné stimuly a investície, ktoré budú zamerané do vlastne nabíjacej infraštruktúry alebo teda dobíjacích staníc. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme povzbudzovali vedu, výskum a inovácie v tomto smere vo všetkých týchto oblastiach a to práve daňovými stimulmi, a takisto aj tým, že budeme spolupracovať s technickými univerzitami a to s cieľom propagovať technické zručnosti, mikroelektronika, digitalizácia, testovanie a validovanie aut a náhradných dielov e, Zároveň je nevyhnutné zobrať do úvahy všetky tieto aspekty aj z pohľadu nákladov v prvej fáze vývoja, keď sa zavádzajú tieto nové technológie. A v tomto smere je pre výrobcov veľmi dôležité poskytovať stimuly pre, alebo pre, pre to všetko, čo vlastne oni umiestňujú na trh. Ďakujem veľmi pekne, pán Popa. A teraz za EKR, pán Toženovský, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rovnako aj mne dovolte poďakovať za predložený návrh, ktorý beriem ako skutočne e, taký extrémny návrh toho, kam až môžeme zájsť, alebo čo všetko môžeme brať do úvahy. Ja by som bol naozaj veľmi rád, keby sme mali aj e, podvedomie aj to, že automobilový priemysel patrí k európskym ťahačom e, ekonomiky, najmä v prípade automobilového priemyslu. Hovorí sa, že 12 miliónov ľudí je priamo zamestnaných Ehm, do tohoto sektora, ale investície do výskumu a vývoja e, sa dotýkajú objemu 40 miliárd eur ročne, čo je naozaj obrovský objem. A keď ehm, na túto ekonomiku ehm, nasadíme príliš drastické ambiciozne ciele, tak sa môže stať, že sa nám veľmi silne rozhýbe alebo teda pokazí celý tento ekonomický model so všetkými ostatnými náväznostiami, ktoré sú s tým spojené. Ehm, tento návrh sa zaoberá len emisiami CO2, ale ten hlavný cieľ Európskej únie by mal byť aj e, predovšetkým hľadať nejaký vyvážený, rozumný postup na znižovanie všetkých emisí. Nemali by sme sa sústredovať len na emisie CO2, ako sa nám už stalo v minulosti, a NOx nám potom utekalo niekde bokom v tomto smere. Podobne ako to vlastne bolo ehm, zistené pri prešetrení Dieselgate. Preto by som naozaj veľmi apeloval aj na technologickú neutralitu. My sa tu v tomto návrhu zaoberáme veľmi e, podrobne, najmä tým, že sa vlastne podporuje elektromobilita alebo elektromobily, ale zabúdame na to, že tu máme niektoré ďalšie technológie, ktoré môžu e, zvíťaziť v tom otvorenom boji a nie je nič horšie, ako keď e, politická administratíva začne príliš presadzovať eh, nejaké jedno riešenie alebo jedno, jeden smer a ekonomika si začne vyberať iný. Čo považujem za mm, veľmi prehnaný návrh, eh, je to, akým spôsobom, a to už hovorili aj kolegovia predo mnou, akým spôsobom sa majú zvýšiť tie ambiciozne ciele z 30% na viac. Keď už 30% je vlastne predmetom kritiky a vidíme, že to zasahuje nad cieľ, alebo to pre, presahuje to cieľ klimatického balíčka. Ja by som bol naozaj rád, keby sme e, boli technologicky rozumní a keby sme v tomto smere pozorne zvažovali, teda kam smerujeme a nemali by sme mať len politické ambície. Hoci samozrejme chápem, že pred automobilový priemysel treba klásť nemalé úlohy. Na druhej strane by sme to nemali preháňať, aby sme eh, to neohrozili a nevrátilo sa nám to v nejakej inej podobe. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Tošenovský. A teraz pán Rike, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za prácu s spravodajcom. Prvá poznámka. Napriek nadpisu táto správa hovorí o troch témach. Životné prostredie, klímu a zdravie, technológie, najlepšie možné verzie v technológii a potom ekonomický výber, ako brániť konkurencieschopnosť tejto ekonomiky. Treba nájsť rovnováhu a Neviem, či spravodajca našiel rovnováhu. Druhá poznámka. Silný príklon k nulovým eh, emisiám smerom k elektrickým vozidlám. Tu sa nerešpektuje svetovú bilanciu eh, uhlíkových eh, produktov ani skutočnosť ešte v roku 2030 bude viac ako väčšina tých zdrojov neobnoviteľných. Určité témy tu v správe nie sú e, riešené. Napríklad sociálnu hodnotu emisí, ak sa pozriete na e, cenu e, emisie na kilometr na pasažiera, to nie je to isté pre jedného Eh, pasažiera eh, než pre štyroch. Nové technológie, ktoré by mali zmeniť naše pohľady na infraštruktúru. Zásobovanie a vozidlo e, ne, má autonómiu, nezávislosť na 600 km je, nepôsobí rovnako ako vozidlo, ktoré má 150 kilometrov Celkovo prekvapivo spravodajca eh, výboru ITRE má ešte extrémnejší postoj než výrobot NV. To nie je naozaj úloha našeho výboru. Návrh komisie treba vnímať v línii minulých modifikácií vyvážený a rozumný a zohľadňujúci tri aspekty. Za týchto okolností treba tento návrh obhajovať, pretože je v súlade s našimi environmentálnymi ambíciami. Určite sa snažíme zblížiť s cieľami COP21, ale e, z inštitúciálnych dôvod a pestioriory sú tu e, rizika, ktoré nie sú vyvážené. Pozícia našej skupiny je taká, že návrh komisie je, by mohol čiastočne e, po doladení byť akceptovateľný. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rike, a teraz sa za GUE. No, okay. A pán Silikio, ty nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi začať tým, že aj ja by som sa pridal tým, ktorí ďakovali pánovi spravodajcovi, pánovi Dalundemu za jeho návrh správy. Myslím si, že to naozaj vytvára veľmi dobrý pozitívny rámec pre nás všetkých. Skupina GUE súhlasí s tým, že je pre nás veľmi dôležité, aby sme e, sa sústredili na všetky ciele, ktoré boli vytýčené, tak aby sme zároveň znižovali emisie CO2, predovšetkým v rámci nových osobných vozidiel a ľahkých um, ľahkých dodávok. Takže v tomto smere tie cieľe musia byť veľmi realistické, dosiahnutelné, a to najmä v svetle všetkých tých dát, ktoré prichádzajú zo strany priemyslom. Veľmi často, keď e, si vytičujeme ciele, ktoré nie sú realistické, tak dochádza k takým negatívnym dopadom, a to nie len na priemysel, ako aj na zdravie ľudí a na životné prostredie, najmä čo sa týka aj e, spotrebiteľov. <clears throat> A to, čo teda potrebujeme, je vytvoriť eh, kompatibilných eh, kompatibilných emisných čísel v rámci celej flotily, v rámci celého odvetvia, tak aby sme dokázali vlastne zoraďovať ehm, jednotlivé vozidlá podľa celkovej miery emisí a v tomto smere je dôležité, aby sme sa pozreli na to, aký dopad to má na e, pracovné miesta ľudí a to s cieľenými programami na e, ľudí, na preškolovanie a tak ďalej. A to pri prvej spolupráci so sociálnymi partnermi v tomto smere. Naozaj musíme vytvoriť nevyhnutnú infraštruktúru preto, aby sme napríklad zabezpečili nabíjacie, dobíjacie stanice. To sú, te, to sú veci, ktoré musia byť dostatočne rozšírené a musíme naozaj um, um dostatočne kompenzovať výdavky štátu. Je nevyhnutné, aby sme zabezpečili e, dobrú mieru financovania zo štátnych zdrojov. A pozrieme sa na všetky možné technologické riešenia, ktoré sú dostupné. Nemalo by to byť len otázka toho, že vyberieme nejakého víťazca E, víťaza. Mali by sme sa pozrieť na rôzne alternatívy, ktoré sú v dispozícii, napríklad e, teda nie len elektrické vozidlá, ale je to už teraz širšie spektrum ďalších alternatív, ktoré sa ponúka. Takže nemali by sme to zužovať len na jednu z týchto alternatív. A teraz, čo sa týka ešte otázky merania emisí, a to je naozaj niečo, čo musíme spraviť najmä v kontexte reálneho zlepšovania alebo posúvania týchto podmienok, ako sme videli aj z nedávnych skúseností. Keď to urobíme, keď sa nám to podarí, tak sa dokážeme vyhnúť takým škandálom, ako sme videli e, v prípade tých čipov, ktoré boli zavádzané. A je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali dobré vedecké fakty, ktoré nás budú týmto smerom viesť, tak aby sme sa dokázali vyhnúť e, prípadným úskaliam. Ďakujem pekne, pán Silikiotis. A teraz e, máme ďalšie rečníka. Máme tu, teda, pardon, ešte 6 rečníkov, e, ktorí by sa k tomuto chceli vyjadriť. Chcem všetkým pripomenúť, že prosím, rešpektujte to pravidlo jednej minúty. Pani van Brent je prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť veľmi stručná. Pozorne som si vypočula pána spravodajcu, rovnako ako aj tieňových spravodajcov. A myslím si, že všetci odkazujú na Parížskú dohodu, všetci teda hovoria, že to máme dodržať a potom začne celý rad ďalších argumentov, že prečo by sme sa mali držať napríklad e, návrhu komisie. Myslím si, že všetci veľmi dobre vieme, že návrh komisie je tak slabý vo svojich ambíciách, že v podstate nebudeme môcť splniť ciele Parížskej dohody. A čo je naozaj veľmi dôležité pre tento výbor je, že nepozerať sa len na tú Parížskú dohodu, ale aj na priemysel. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme zabezpečili vlastne plné, plnohodnotné pokrytie všetkých aspektov alebo všetkých častí e, ekonomiky. Ak teda automobilový priemysel neurobí svoj diel práce, tak iné časti v rámci ETS budú musieť kompenzovať tento výpadok. Ďalej je veľmi dôležité, aby sme pre automobilový priemysel vytýčili veľmi ambiciozne ciele, tak v znižovania CO2 ako aj v nulových a veľmi nízkych emisiách a postupne, aby sme e, vlastne ukončili e, používanie týchto vozidiel, ale potrebujeme Eh, nájsť dostatočnú väčšinu v rámci ITRE, aby sme boli ambiciozni v tých cieľoch, ktoré sme si vytýčili, ambicioznejší, než bol návrh komisie a zároveň, aby sme boli ambiciozni aj v rámci toho ambiciozného cieľa nízkych emisí a potom máme tu vyšetrovací výbor v tomto parlamente, ktorý pracoval veľmi dobre, bola tam veľmi veľká väčšina, pán Henkel, si to budete pamätať, bola tam veľká väčšina v tomto parlamente, ktorá podporila eh, správu výboru Dieselgate, a tam sme všetci, alebo takmer všetci hlasovali, e, aby sme postupne ukončili používanie aut, ktoré emitujú CO2 do roku 2035. Takže pevne verím, že sa budeme držať toho pôvodného návrhu, ktorý sme tu zastávali a takisto aj vo výboru Dieselgate a ako aj na plene. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Vána. Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že u nás vo výbore pre priemysel v rámci spravodajstva a vypracovania správy sa venujeme tejto téme. Chcem sa pripojiť ku Katalin van Bremt. Musíme mnohé urobiť, a by sme dosiahli nami samými naformulované klimatické ciele, avšak mali by sme sa pohnúť z určitých práhov, kedy sa pre automobilový, e, pre automobilový priemysel oplatí investovať do elektromobility. Na toto potrebujeme naozaj také hodnoty kľudu a pokoja. Mali by sme dávať pozor e, najmä na potreby súkromných investorov, ktorí chcú investovať do automobilového priemyslu. Oni potrebujú tiež záruky pre investície na to, aby sa e, vyprodukovalo ročne taký počet automobilov, ktoré e, budú mať aj odbyt. Je určite jasné, ako sa budú rozhodovať konzumenti v prípade kúpy aut s nízkoemisnými hodnotami Výrobcovia by mali ehm, mať možnosť e, sa zapojiť aj do zvláštnych investičných programov a ešte mi ide o to, nemali by sme predtým zatvárať oči, že tento, táto potrebná zmena ehm, by nemala viesť k, e, k veľkým sociálnym zmenám. Hovorím o prípadnom krátení pracovných miest v automobilovom priemysle. Najmä so sociálnymi partnermi a odbormi by sme mali rokovať v tejto téme a klimatic, kli, e, ochrana klímy. Toto je určite mamutia úloha pre celú spoločnosť. Tam ne, nechcem aby sa pokračovalo takým smerom, e, že by to zaťažilo zamestnancov v automobilovom priemysle. Prvý krok je pritom potrebný tento, aby sa um, zaviedli pokuty pre priemyselný sektor, ktorý e, odmietne um, sa prešaltovať na alternatívne projekty. Čo sa týka cieľov e, pre rok 2030, mali by sme ich naformulovať rozumne a zohľadniť časový aspekt e, vytvorenia produkčných štruktúr v automobilovom priemysle a taktiež preškolenie zamestnancov. Ďakujem pekne za pozornosť, som zvedavá, čo z toho v konečnom dôsledku vyjde a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Pán Líka. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. V poslednom roku sme debatovali eh, niekoľko z mojich pozmaňovacích návrhov k certifikácii energetickej budov, potom sa hovorilo o parkovacích e, miestach pri verejných budovách, boli tam rôzne percenta, 50, 30, 10 Ja vám vravím, ak to neurobíme, milí kolegovia, hovoríme o autách, elektrických autách, tak zistíme, že nebudeme mať stanice um, na um, E, rechargovanie. Zabudli ste možno na túto diskusiu z minulého roka. Teraz hovoríme o tom, aké vysoké, veľké by mali byť naše ambície do roku 2020, 2025 alebo 50. Neviem presne, aká by mala byť tá časová lehota. Čiže ak nebudeme mať k dispozícii um, tieto nabí- sieť nabíjacích staníc, tak nemôžeme hovoriť o žiadnych konkrétnych dátumoch. Toto by malo byť v súlade s určitými percentami a a taktiež povinnenými sieťami nabíjania, ktoré by mali byť vytvorené. Inak nemôžeme hovoriť o reálnom splnení našich cieľov. Inak potom hovoríme o sci-fi alebo o vtipoch. Ja som presvedčený o tom, že by sme mali sa vyhnúť akémukoľvek riziku, aby sme preferovali iba jeden druh technológie. Momentálne sa dá povedať, že by sme mali uprednostniť tie technológie, ktoré sú teraz vyzreté a sú naozaj na to preklopenie do reálneho používania zrelé. Nechcem, aby spravodajca um, vyňal zo správy podporu zdrojov uh, uh založených na uh, vodnej sile, inak by sme neboli konkurencieschopní v tejto kompetencii uh, v tejto konkurencii. A tretí bod, myslím si, že týmto spôsobom uh, by sme mali požiadať Európsku komisiu o to, aby vypracovala posúdenia vplyvu, aby sme zistili, ako lepšie môžeme podporiť túto tému a ako máme postupovať. Ako už povedala Katrin van Bremt, áno, mala pravdu do akej miery by sme mali zredukovať CO2, aké ciele sú stanovené, ako to dosiahnuť, o koľko menej um, E, emisí CO2 pre nové auta. Pre aký počet nových aut? Ja si nemyslím, že je 100% na, na pokrytie elektromobilmi možné do budúcnosti. Možno určité percento je reálne a nemyslím si, že horizont 2020 alebo 2030 by nám mohol zabezpečiť akési zázraky do budúcnosti. Uh, každý členský štát by mal na seba zobrať, zobrať záväzky na vytvorenie siete nabíjacích staníc, ak hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie alebo o ďalších možnostiach. Jeden z dôležitých eh, výro- nemeckých výrobcov výrobcov automobilov momentárne pracuje s vodíkovým pohonom. Možno to bude to riešenie. To bude tá cesta, ktorou sa vydáme. Ja sa pamätám na ľudí, ktorí e, veľa hovoria o veciach, ktoré nie sú um, realizovateľné. Mňa veľmi mrzí, že náš návrh z minulého roka týkajúci sa energetickej efektívnosti budov bol zamietnutý. Ľudia, ktorí hovoria 15 alebo 50 to nie je realistické, pretože nemáme elektrické alebo vodíkové nabíjacie stanice a nemáme ani vôľu. Pán Martin. Merci, monsieur le président. J'ai envie de vous dire, de nous dire collectivement, n'ayons pas peur du progrès, n'ayons pas peur d'accélérer. Myslím si, a veľmi všeobecne zdieľam názor spravodajcu, treba vyslať jasné stanovisko e, konštruktorom vozidel. Renault e, avizoval do roku 2022 budú vedieť poskytnúť 8 nových modelov len elektrických Volkswagen do roku 2030. Celé, celé, celé portfólio svojich vozidel v elektrickej forme a už sa hovorí, že do, medzi 2030 a 40 sa v mestách zakážu všetky termické e, e motory. E, takže máme dôkazy, že to funguje a tu súhlasím s kolegami. Potrebujeme investovať verejne do infraštruktúr. A tu by komisia mohla navrhnúť, aby tieto verejné investície sa odpočítali od verejného dlhu, pretože to bude motorom investíciám. A druhá vec, súhlasím s kolegami, pokiaľ ide o technologickú diverzitu, naše posolstvo možno umožní e, inovácie tlačiť smerom k biopalívam tretia generácia bioetanolu, kde E, sa budú snažiť vynájsť nové, nové palivá e, a kapacita vytvoriť celok energetických e, zdrojov, ktorý je potrebný. Priemer denných presunov každého z nás je 25,2 km. 25,2. Sú štruktúry, ktoré navrhujú, a to je dobrý nápad, aby večer, keď sa vrátime, namiesto, aby sme všetci dali nabíjať svoje vozidla, aby zvyšok e, e, týchto batérií fungoval na dobíjanie v domácnostiach. To všetko by nám umožnilo e, po, po využiť našu inventívnosť a tu podporujem spravodajcu. Ďakujem pekne. Pani Grostet. Ďakujem, pán predseda. Ja e, mám trošku skôr obavy e, pred stanoviskom spravodajcu z viacerých dôvodov, hoci plne súhlasím s ambíciami cieľov, pokiaľ ide o redukcie CO2. E, treba byť veľmi realistický, sú to úvahy trhové, infraštruktúrálne, či chceme v, e, všetky naše chodníky e, boli obohatené týmito stanicami v podstate sú tu hybridy e, o ktorých sa hovorí, nezohľadňujú e, sa žiadne iné technológie, vodík a tak ďalej. Treba vytvoriť nástroj, ktorý by bol technologicky e, neutrálny. Nedostatok flexibility k cieľom 2025 ma znepokojuje. Nebudeme poznať aplikovateľnú hodnotu 3 e, roky po tom, čo e, E, priemyselný cyklus si vlastne vyžaduje oveľa viac času. Bolo by užitočné odličovať medzi e, ľahkými užitkovými vozidlami a osobnými vozidlami. Na záver, návrh komisie sa mi javil zlepšiteľný, ide ale dobrým smerom, ale to nie je už prípad stále. e, e stanoviska e, nášho spravodajcu, ktorý je podľa mňa trošku dogmatický, vzdialený od reality a tu netreba e, unikať e, od, od našej komisie. Ďakujem pekne. A teraz Radio Luxemburg, pán Turmes. Ďakujem pekne. Som autorom ďalšej správy, budem teraz stručný. Pochopte, že sú tu fyzické reality, za určitými technológiami. Vodík je trikrát menej účinný než elektrická energia. Takže pre vodíkové vozidlo potrebujeme trikrát viac energie, pretože e, potrebná je elektrolíza. E, v automobilový priemysel hovorí, že by sme využívali e, syntetické paliva, to je násobok 8 alebo 10 krát väčší elektrický voz je e, prekvapivo e, efektívnejší než iné možnosti. Bude tu vodík, ale fyzika za tým všetkým navrh, naznačuje, že určite tu budú skôr elektrické vozidla a ako hovoríš, Dominik, e, ten, ten, tá bilancia uhlíková nie je jasná. Možno to nevieš, sú tu teraz v Švedsku investície, prvá generácia zelených európskych batérií, výroba zo so 100% obnoviteľných energií tieto batérie sa budú vnívať ako 100% recyklovateľné. E, e, kobalt a nikel e, v Švédsku alebo, alebo, alebo z baní, ktoré sú v rámci trvalo udržateľných pravidel, ak to nie je v Európe. Takže nemôžno rozmýšľať v zmysle batérií zo včerajška, Treba sa pozrieť na elektrickú bilanciu e, batérií, tak ako sa to bude robiť o rok či dva. Európska komisia e, bude hovoriť práve o zelenom labeli, značke pre takéto batérie, európskych zelených batérií vo vzťahu k Ázii, aby sme mali batérie zajtrajška, zelené batérie. A to e, vyznačíme značkou, aby sme chránili E, tento vynárajúci sa trh. Elektrické vozidlo dokonca v energetickom mixe, ako aj elektrické vozidlo, je 5 krát efektívnejšie než e, e, diesel či benzín, alebo dokonca ani než mixy. Už tie mixy sú výhodné, ak chceme zvýšiť túto výhodu obnoviteľnej smernici, vyjasňujeme že elektrická energia, ktorá pôjde do týchto vozidel, bude z obnoviteľných energií, takže ten, tá bilancia bude jasne v prospech vozidel elektrických. Yes, thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež by som rada povedala, hovorí pani Virkunen je to veľmi dôležitá a zaujímavá téma a vieme, že sa musíme postaviť veľkým výzvam, ak chceme znížiť emisie z dopravy. Ako všetci vedia, je to jediný sektor, kde sa emisie stále iba, iba zvyšovali, čiže sa musíme vyrovnať s veľkými výzvami a zároveň vieme, že to bude trvať určitú dobu. Nie je jednoduché ich eh, rýchlo odstrániť, len štyri krajiny v celej EÚ E, produkujú e, menej emisí e, z dopravy než v roku 1990. Fínsko, moja domovská krajina, je jednou z nich, ale väčšina členských štátov ich stále iba navyšovala. A je dôležité, aby sme mali technologicky neutrálny prístup, aby sme sa rozhodli pre jednu technológiu, ktorú budeme využívať, pretože to určite potrvá určitú dobu, predtým, než sa objavia nové vozlá. A je tiež náročné eh, prestavať eh, súčasné vozidlá na obnoviteľné zdroje energie a zároveň je dobré, že podporujeme elektrické vozidlá, však sú tam určite bariéry ako vieme, to je práve ten priemysel batérií. Nie je až tak rozvinutý, nie je až tak trvalo udržateľný. Sú tam určité um, veľmi sľubné technológie ako plyn alebo vodík a mnohé ďalšie paliva. Myslím, že mali by sme mať takýto technologicky neutrálny prístup, pretože automobilový priemysel a zainteresované strany sa môžu rozhodnúť, aký je najefektívnejší spôsob na znižovanie emisí. Nemali by sme sa sústredovať iba na paliva, pretože sú tam aj ďalšie veci, ktoré by sme mali zohľadniť. Jedna vec, celá infraštruktúra, logistický systém, ako efektívny je, ako naplánujeme celý dopravný systém a potom samozrejme aj technológia vozidiel. Sú tam mnohé odvetvia, myslím, že by sme mali pracovať vo všetkých týchto sektoroch, pretože sa teraz musíme postaviť veľkým výzvam, ale musíme um, postupovať uh, v smere neutra- technologicky neutrálneho prístupu, teraz za komisiu. <clears throat> Pán Romel Mecer, ďakujem pekne za udelenie slova. Možno v tejto fáze by som skôr mal vysvetliť trošku, aké argumenty, aké zdôvodnenie sa skrýva za návrhom komisie a prečo sme nadniesli práve tie čísla, ktoré sú výrazne nižšie než tie, ktoré vidíme v návrhu uznesenia spravodajcu. Ja si myslím, že komisia sa sústredila najmä na tri aspekty celkovo a toto je dopad na životné prostredie, ktorý je dopadom aj na obyvateľstvo a sociálne dopady na zamestnanosť a najmä v, v súvislosti s inováciami. Ak sa pozrieme na dopady na životné prostredie, mnohí hovorili o Parížskom dohovore, a stále skutočne EÚ sa zaviazala, že zniží emisie najmä o 40 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 a toto si vyžaduje, aby odvetvia mimo um, oblasti obchodovania s emisiami e, znížili e, svoje emisie o 30 v porovnaní s rokom 2005. Ak sa pozrieme na cestnú dopravu, nie je to pravdepodobne najlacnejší spôsob, ako znižovať emisie. Nákladovo efektívne zníženie emisí sa dá dosiahnuť asi v objeme 25 Komisia v návrhu, ktorý predniesla, ráta asi s 22 čiže v jednom návrhu samotnom sa nám pravdepodobne nepodarí podchytiť všetky emisie z cestnej dopravy. Budú tam stanovené štandardy CO2 pre nákladné vozidlá. V, um, tento návrh nadnesie komisia v krásnom mesiaci máji. A taktiež máme iné politiky, ktoré by mali prispieť k zníženiu. Revízia eurovinety E, potom smernica kombinovanej doprave a taktiež veľmi dôležitá téma, niektorí členové parlamentu si si toho vedomi, to je mandát o fuel blending a smernica o obnoviteľných zdrojoch energie a taktiež členské štáty budú určite mať svoje vlastné národné a lokálne politiky, pretože čo sa týka ma- dopravného manažmentu, Brusel nie je tým <laughs> najsprávnejším miestom, kde by sa malo rozhodovať o manažmente dopravy pre Európu. Ak sa pozrieme na možnosti vyššieho znižovania emisí, napríklad také čísla ako 40 čo sa týka CO2, znamenalo by to 3 zníženie, čiže by to celkovo neprispelo až takou výraznou mierou, aj ak by ste išli do vyšších čísiel. Ak sa pozrieme na 40-percentný cieľ, ktorý navrhla komisia, toto sa bude týkať spotrebiteľov v roku 2030 asi e, v miere 1400 eur. Ak však navýšime tento cieľ, to znamená, že výhoda pre spotrebiteľov by sa výrazne znížila. Čiže ak navýšite percentá na 40%, zníži sa to o 400 eur. Ak to navýšite na 50%, zníži sa to o 1000 eur. A toto sa deje iba kvôli výrobným nákladom, ktoré sa budú zvyšovať. A teraz k dopadu na zamestnanosť. Ja si myslím, že je to niečo, o čom sa diskutovalo a videli sme e, mnohé čísla z rôznych štúdií. Musíme sa pozrieť veľmi detailne na to, aké sú predpoklady týchto štúdií. V návrhu komisie uvidíte 30 Neuvidíte však výrazný prepad zamestnanosti a však postupné navyšovanie zamestnanosti tam nájdete. Jedným z dôvodov je technologický mix, ktorý vyplýva z 30-percentného cieľa. To, čo tam nájdete, bude výrazný podiel hybridných eh, tzv. zásuvkových vozidiel, a tieto vozidlá, elektromobily, ako viete, budú mať dva motory, zabudovaný spaľovací motor a taktiež elektromotor. Čiže určite neuvidíte výrazné klesanie čísiel v zamestnanosti. Ak sa pozrieme na čísla z správy ITRE, ktoré idú až do, tak, do výšky 55 v roku 2025 a 70 v roku 2030. Samozrejme, dopady by boli výrazne drastickejšie. A myslím si, že ak sa, si pozriete návrh um, 0% vozidiel s 0% emisiami, kde by o, všetky ostatné vozidlá cestné neboli započítané, tak určite tam nenájdete toľko uh, zásuvkových elektrických vozidiel a tým pádom tam nedôjde k takému um, výraznému zníženiu pracovných miest. Komisia navrhuje plynulý prechod k nízkoemisným vozidlám a nu, uh, em- uh, vozidlám s 0% emisiami, čo by nám potom umožnilo presúvať um, veľmi primeraným spôsobom zamestnancov v uh, Um, dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Myslím, že by som, vás ešte, by som vás, vám ešte rád pripomenul, že je tu mnoho ďalších tém, o ktorých by sme mohli diskutovať, čiže Zajtra sa stretneme na rokovaní ďalšieho výboru a aj vo výbore pre životné prostredie a vypočujeme si ich názor. Komisia je pripravená predniesť svoje komentáre a aj ďalšiu analýzu, ak to bude potrebné. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz na záver späť k spravodajcovi, pán Dalunde. So ďakujem a ďakujem za možnosť prediskutovať túto dôležitú tému. Niekoľko pripomienok, e, komentárov k vystúpenia mojich kolegov. Niektorí sa obávajú, že príliš vysoký cieľ by spôsobil um, um, e, efekt protiváhy Japonsko a iné krajiny um, robia tlak na výrobu vozidiel s 0% emisiami. Um, buď, naďalej bude uh, vznikať priepasť uh, v, v tejto oblasti, ak uh, sa budeme sústreďovať na doterajšie vozidla a nie na nové vozidla s novými technológiami. Ak Myslím si, že dopady na sociálny trh a na zamestnanosť eh, budú o mnoho menšie, ak sa chopíme iniciatívy teraz a nebudeme čakať. Niektorí vyjadrili obavy e, z dopadov na automobilový priemysel. Ja si myslím, že môj návrh e, ukazuje možnosti investície do nových technológií, nových zručností a myslím si, že vo fáze prechodu môže prosperovať aj automobilový priemysel, ak správne budeme budovať, vyvážať a dovážať e, auta budúcnosti. Ďakujem pekne. Rád by som vám pripomenul, hovorí pán predseda, že lehota na predkladanie pozmaňovacích návrhov je stanovená na 26. apríla od, na 12. hodinu 26. apríla 12.00. A teraz sa budeme venovať ďalšiemu bodu a to je podpora čistých a energeticky efektívnych cestných vozidiel. Spravodajcom je pán Turmes. Bol by som rád, keby pán Turmes prezentoval e, stanovisko k svojmu návrhu. Ďakujem pekne. Verejné obstarávanie vládami, ale taktiež miestnymi samozprávami my myslíte na to, že ak hovoríme o verejnom obstarávaní vozidiel, ak lokálne samozprávy, ak lokálne orgány e, dokážu zvládnuť e, odvoz odpadu, tak dokážu určite zistiť, ak, e, akými vozidlami sa, e, sa tento zvoz odpadu má diať. Čiže druh vozidiel, ktoré vlastnia národné vlády alebo miestne samozprávy, úzko súvisí uh, s tým, aké služby uh, tieto orgány zabezpečujú. Uh, z predchádzajúcej smernice sme zistili, že tento systém nefungoval celkom. Teraz komisia navrhuje revíziu. Ja si myslím, že je dobré, že komisia túto revíziu navrhuje, ale myslím si, že sa potrebujeme viac sústrediť na ťažiskové veci. Niektorí z vás hovoria o technologickej neutralite Poviem vám, že v svete, ktorý čeli klimatickým zmenám, to nie je um, dobrý koncept. Ide o nonsens. Máte planétu, kde máte um, emisie CO2, musíte odstrániť uh, zdroje uh, dobývania uhlia, musíte, musíme sa v autách uh, odpojiť od týchto zdrojov energie. Rôzne vozidlá, ako bolo spomenuté, majú rôznu úroveň efektivity, čiže je to evidentné, že treba tam ísť hlbšie. V následujúcich 10 ročiach to určite bude veľké zameranie na elektromobily a hybridné mobily. Pravdepodobne tu bude kombinácia vodíka a elektriny. Je to jedna z pravdepodobných možností. A potom je to je to samozrejme o emisiách, ja sa k tomu ešte vrátim, a aj o priemyselnej politike. Teraz uvediem jedno číslo ktoré e, otriaslo aj komisiou. V Číne dnes máme 400 tisíc elektrických autobusov. Koľko elektrických autobusov máme v Európe? Ani nie 2000. Ani nie 2000, opakujem. nemáme žiadnu veľkú európsku spoločnosť na výrobu autobusov, ktorá by používala eh, elektromobily. Ale máme 5 až 10 čínskych spoločností, ktoré ich vyrábajú. Ako už bolo spomenuté pred chvíľkou, ak naozaj chceme prežiť v priemyselnej politike, musíme priniesť jasné posolstvo. A čo s tým chcem urobiť, s týmto verejným obstarávaním? Mali by sme vy, e, vytvoriť e, pre elitný trh pre elektrické hybridné vozidlá aj s použitím vodíka s prelinkovaním na batérie ďalšej generácie. Pretože čo sa týka batérií, je to veľmi jednoduché. Požiadate dnešné spoločnosti um, opýtate sa, kde si môžem kúpiť najlacnejšie batérie, odpoveď bude znieť eh, LG z Južnej Korei alebo eh, či, z Číny alebo Panasonic z Japonska. O tomto sme diskutovali už s komisiou a dopracovali sme sa k záveru, že jediným spôsobom, ako sa vrátiť do hry, je eh, prepnúť sa na zelené batérie so 100% recyklovaním, čiže musíte ich nabehnúť tak, aby ste od začiatku vedeli, že ich môžete rozložiť a každú čas recyklovať. Celkom isté je, že materiály na výrobu batérií eh, by, eh, respektíve fabriky na výrobu batérií by mali byť eh, plne pohánené elektrickou energiou. Toto sa deje napríklad vo Švédsku. A taktiež by sme to mali prepojiť s aktivitami trvalo udržateľného uholného priemyslu. Čiže určité percento elektrických vozidiel by sa malo stanoviť ako norma na predaj a aj určité percento e, batérií by s nimi potom bolo spojené. Čo je dôležité, Komisia nemá čísla pre rok 2020. Na základe mojej vlastnej analýzy je to tak, že ani nevyhráte, ani neprehráte. Trh roku 2020 by mal byť trhom, ktorý by už vytváral eh, elitný prémiový trh v Európe. Čo sa týka otázky záväzku pre miestne, or, orgány miestnej samozprávy. Môžem vám povedať, že sú pripravené sa do toho zapojiť, ale iba budú mať k dispozícii prostriedky peniaze z investičnej banky, z FC. Potrebujeme na to prostriedky, aby boli k dispozícii. A posledná vec, nemyslíte si ani chvíľku, že môžete um, zaujať mesta iba tak, že sa budú sústredovať iba na nové nákupy. tejto kategórie vzorových miest by som im odporúčil program Retrofit, pretože je to o mnoho lepšie zamerané na situáciu, ktorá nastane o niekoľko rokov a je o mnoho lepšie investovať v tomto prípade pre mestá do um, vodíkových autobusov, Týchto asi 200 miest, ktoré eh, boli skúmané, um, nezodpoveda presne um, návrhom obsiahnutým eh, v mojej stratégii. Ďakujem pekne a teraz za EPP pán Gambus. Máte dva minúty. Pardon, eh, dovolte mi začať tým, že poďakujem pánovi Tomesovi za prácu, ktorú realizoval až do posiaľ, najmä pri príprave tejto témy, ktorá je veľmi dôležitá. No a samozrejme budeme predkladať pozmeňujúce návrhy k jeho návrhu Treba povedať, že zatiaľ sme viac vzdialení ako približení tomuto cieľu, ale je naozaj dôležité, aby sme e, plne nasadili našu kapacitu, aby sme vytvorili vyvážený, dobrý text, ktorý má širokú podporu a som si istý, že tento text nám určite pomôže e, vypracovať takýto konečný dokument. Našim cieľom je vytvoriť stabilný, jasný, transparentný rámec, ktorý bude mať jasne a dobre definované ciele, ktoré sú dosiahnuteľné, tak aby Európska únia dokázala splniť svoje medzárodné záväzky a to špeciálne v oblasti E, Parížskej dohody. V každom prípade nemôžeme zabúdať na to, že tieto ciele <clears throat> by nemali byť alebo nemali nejakým spôsobom ohrozovať proces reindustrializácie Európy, e, ktorá by mala zabezpečiť to, že bude mať priemysel, ktorý bude konkurencieschopný, inovatívny a zároveň bude mať schopnosť tvoriť nové pracovné miesta a zároveň zabezpečí aj vysokú kvalifikovanosť európsky priemysel v tomto procese reindustrializácie očakáva nejaké časové, časový rámec, ktorý nám umožní dosiahnuť ciele znižovania emisie CO2 a zároveň kontaminácie ovzdušia, a to paralelne s tým, ako sa bude ožívať hospodárska činnosť a zároveň tvoriť nové pracovné miesta. <clears throat> Bez pochyby v tomto poradí veci E, sa pokračuje práve v tej línii a tu je naozaj nevyhnutné, aby sme ďalej harmonizovali proces verejného obstarávania v Európskej únie ako nástroja pre zabezpečenie vysokokvalitného trhu pre, e, pre dodávky, autobusy, kamióny a ostatné väčšie nákladné auta. V každom prípade je dôležité, aby toto úsilie bolo koordinované na celoeurópskej úrovni, aby sme zabezpečili čistú mobilitu bez, riziku, bez rizika toho, že stratíme globálnu konkurencieschopnosť. A malo by byť jasné, že každá politika, ktorá nám zabráni byť konkurencieschopný na globálnej úrovni, je odsúdená na prehru. V tomto smere potrebujeme neustále pripomínať na to, že je nevyhnutné chrániť európsky priemysel od nekalého hospodárskej súťaže z tretich krajín. Dovolte mi to uzavrieť tým, že návrh komisie otvára mnoho frontov, mnoho tém a pán spravodajca otvoril ešte niektoré ďalšie. V tomto smere sa uberáme tou istou líniou a tam, kde sa odlišujeme alebo odchylujeme od tohoto názoru, tak vyjadrime naše názory v pozmeňujúcich návrhoch, ale celkovým cieľom je vytvoriť eh, nástroj, ktorý umožní ehm, dobrú, tvo, dobrú, dobrú reindustrializáciu Európy, nové pracovné miesta a zároveň systém, v rámci ktorého budeme jednak mať konkurencieschopné hospodárstvo a zároveň ehm, nebudeme dosahovať naše globálne záväzky v oblasti klimatických cieľov, ku ktorým sme sa prihlásili a ktoré chceme eh, dosahovať. A to je mal byť aby to minimálny štandard a to zdieľame asi všetky skupiny v tomto parlamente. Ďakujeme. Teraz aj Sande, pán Baši. Ďakujem veľmi pekne. Začnem nasledovnými úvahami. Mali by sme hovoriť o infraštruktúri, ktoré, ktorú potrebujeme musíme mať 20 tisíc nabíjacích staníc v EÚ, potrebujeme dokonca 6 krát viac než toľko. Bez tejto infraštruktúry nemôžeme e, žiadať od e, výrobcov, aby plnili minimálne ciele. Potrebujeme dodatočné financie, pokiaľ ide e, o verejné obstarávanie, takisto pokiaľ ide o miestne samozprávy, Týka sa to osobných vozidiel i užitkových vozidiel. To zvýši e, cenu za služby. To bude výrazná e, položka v komunálnych rozpočtoch. Treba mobilizovať sa lokálne, regionálne. A tu mechanizmus Connecting Europe sa používa na financovanie projektov vytvára takú tú chýbajúcu linku. Mechanizmus pre činnú, čistú dopravu, to sú takisto zdroje. Viacročný finančný rámec by mal brať do úvahy e, toto práve pri svojich predpisoch. Ešte čosi. Celý životný cyklus vozidla musíme posudzovať tieto vozidlá či autobusy nielen podľa emisí, ale tiež podľa emisí potrebných na výrobu či recikláciu tohto autobusu. Iba to nám dá plnohodnotný obraz o um, uhlíkových e, emisiách počas celého cyklu života tohto vozidla. Mali by sme podporovať výroby, ktoré umožňujú vyrobiť vozidla s nižšími emisiami a potom ich aj e, e, e, recyklovať príslušným spôsobom. Ďakujem, pán Tošenovský. No už tak nebudem opakovať veci z predošlej rozpravy. Ďakujem pánu spravodajcovi za jeho návrh. Určite to má svoju cenu. E, bez toho, že by sme sa na to pozerali len ako veľmi ambiciozný návrh, alebo e, keby sme sa snažili o to porovnanie technicky možného. Myslím si, že z hľadiska verejnej správy, verejnej dopravy už máme predsa určité takmer nulové emisné systémy, trolejbusy, a električky sú plne elektrické. Majú svoje urbanistické obmedzenia. V niektorých mestách narážame i na iné bariéry. Podobne tu budú obmedzenia u batériových systémov, ak hovoríme terajší systém batérií e, dlhodobý nabíjajúci u batérií, dúfam, že budú aj recyklovateľné. Tento systém pri jeho obmedzeniach do verejnej dopravy si nikto nemôže dovoliť. A to hovorím ako bývalý starosta vo veľkom priemyselnom meste, kde sme takýmito aktivitami začínali a vôbec to nie je jednoduché. Som presvedčený o tom, že tak ako je doba technologicky pripravená na to, že musí vzniknúť nový e, systém batérií, v tejto chvíli v tejto chvíli batériové systémy do normálneho prostredia mesta majú svoje výsostné bariéry, ktoré veľmi komplikujú život. Nejde len o to, že by sme nemali na každom rohu nabijajúce stanice. To nie je pravda, pretože ak budeme mať batériové autobusové linky, ktoré jedného jed, raz za hodinu sa musia na dve hodiny pripojiť, tak bude to nepoužiteľné, pretože by sme museli mať o 10 krát viac vozidiel. Preto si myslím, že tá diskusia je veľmi dôležitá, treba ju viesť, ale nemali by sme e, sa ponáhľať s veľkým zameraním, že toto je teraz jediná možnosť. Tie systémy už existujú, ale treba brať do úvahy schopnosť e, urbanistických riešení veľmi zložitých historických miest v Európe a tieto ambíce merať práve touto otázkou. Ďakujem za tú predloženú tematiku. Tá diskusia pre nás určite bude zaujímavá, určite nás posunie kam si vpred. Ďakujeme. Teraz za Alde pani Meissner. Ďakujem. Chcem poďakovať u spravodajcu. Súhlasím s niektorými vecami, niektorými zase nie treba povedať, že verejným obstarávaním sa dá zrýchliť e, celá tá vec. Vítam veľmi i to, že spravodajca s, e, sa pozerá z pohľadu komisie len na to, čo vychádza z výfuku, ale treba sa pozrieť i na celý ten cyklus. Ale tu nejde len o tom, čo vzíde priamo z vozidla, ale takisto pri jeho výrobe, spracovanie palív. E, vidím to ešte do tej miery trochu inak, keď robíme e, reklamu pre elektromobilitu. Mali by sme zostať technologicky neutrálni. Veci sú na dobrej ceste. Mohli by sme byť e, vo vedení. Sú tu pokročilé biopalíva, sú tu i syntetické biopalíva, ktoré by mohli nastúpiť v budúcnosti. Škandinávia oveľa viac e, chce použiť plyn než elektromobilitu, aby veci priamo e, zapadali do rámcovej smernice u alternatívnych e, palív. Nejde len o elektromobilitu, ide aj o vodík a ďalšie prostriedky. A potom je tu ešte otázka, aj keď sa ponúkajú prostriedky, máme tu SEF, či to vôbec bude stačiť, či to bude stačiť pre vidiek. To je tá veľká otázka. Chceme verejnú dopravu všade a robíme maximum preto, pokiaľ ide o redukcie CO2, napríklad u normy Euro 6. Ehm, prostriedky môžu chýbať. To by bolo práve niečo, čo nechceme. Treba byť trošku realistickejší, uvedomiť si, že Európa nie je Čína a že máme trošku iné možnosti. A v tomto smere predložím pozmejúce návrhy. Teraz pán Zoríňo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať spravodajcom. Mali sme tu možnosť viesť veľmi dôležitú rozpravu, pokiaľ ide o budúcnosť mobility v EÚ. A o, o, o, viackrát opakovaná myšlienka bola, že v oblasti energetických zmien Európa vedie, ale to v mnohých ohľadoch nezodpovedá realite čistá a efektívna energia je vzdialená e, realite. Musíme byť ambiciozni, svoje ciele neredukovať a potrebujeme dve fázy. Na jednej strane potrebujeme malé zlepšenia voči terajšku, ale potrebujeme aj novú technologickú generáciu a tiež zelené batérie. Potrebujeme e, sieť nabíjacích staníc najnovšej generácie, špičkové technológie e, s novými modelmi nabíjania. Takže kombinácia z energií a informácií. Európska komisia 2. maja bude predstavovať viacročný finančný e, rámec. Tu budeme vidieť priority. Bude to i čistá mobilita, štruktú, e, infraštruktúra nabíjania. To musí byť jasné v našom horizonte. Musíme vstavovať na príslušné finančné stimuly, ktoré sa postarajú o dobrý, dobrá sieť na, nabíjacích, stanici, nabíjacích staníc. Nika. Ďakujem Chcem zdôrazniť v prvom rade, že sa mi táto správa pozdáva, pretože mm, vy používa myšlienky, ktoré sa mne páčia. Povedzme si o verejnej doprave, inak budeme vidieť, že nemôžeme robiť to, čo by sme chceli robiť, pretože neexistujú príslušné informácie. v mojom rodnom meste sa snažíme kúpiť čisté vozidlá, ale nikto nevie povedať, kto vlastne e, vyrába také čisté autobusy. Ľudia vo výbore pre dopravu tiež nemajú presné informácie. Toto by mala riešiť komisia. Pred pár týždňami som bol v San Francisco. Tam môžete vidieť nové e, autobusy, hybridné autobusy, e, električky a myslím si, že majú dokonca dízlové autobusy, ale 90% je celkom nových. To by sme mali robiť my. E, keď hovoríme o ľahkých, užitkových, dokonca i ťažších vozidlách, poznám prípady, kde ide o úspešné nákladné vozidla s elektrickými batériami. Nie je tu na to technológia pre ľahké užitové vozidla. Možno toto inštalovať. Máme predsa také ľahké užitkové vozidla. Spravodajcovi by som chcel povedať, že že e, zdá sa, že technológie za určitých okolností môžu favorizovať situáciu, kde môžeme revidovať spôsob, akým kategórii e, sa prepočítavajú na hmotnosť vozidiel. Pre ľahké užitkové vozidlá je dôležité, aby sme mali 7 rokov až do okamžiku, kedy pre, pre, prvý vozidla sú disponibilné komerčne rok 2025 nevyzerá vieryhodne, minimálne tak, ako sa mne prezentovali tie disponibilné údaje. Chcel by som preto, aby spravodajca tento faktor predpovedateľnosti zohľadnil, ak chceme solidný návrh. Tá tabuľka pre jednotlivé krajiny. Ľudia budú mať naozaj infarkt z toho, keď sa pozriete na tie percentá. Percentuálne body sú veľmi, veľmi štedré. Pozrite sa na Rumunsko, 20% do roku 2020 a neviem do akého roku nulové emisie. To je veľmi e, štedrý cieľ, treba to revidovať vzhľadom na kroky, ktoré treba e, prijať. Po, pokiaľ ide o, o nákladné vozidlá, som ešte skeptický. Nepoznám ani jedno vozidlo okrem to, čo vyrába Tesla. Ako by sme mohli dosiahnuť tých 6% do roku 2025, 6% e, v Rumúnsku, má byť elektrických. Akú technológiu máte na mysli? Možno by sme lepšie mali nájsť súlad s terejšími technológiami a nešpekulovať. Môžem vám predniesť i e, ľahk, ďalší e, nerealistický návrh a takisto ho experti zmietnú zo stola. Teraz pán Dubulíno za komisiu. Ďakujem za túto možnosť komentovať či vysvetliť. A ďakujem takisto e, za túto správu. Rád by som vysvetlil aspekt, ktorý je veľmi dôležitý v súvislosti s poslednou mými komentármi. Komisia a jej návrh sa pozerá smerom k nízkym až nulovým emisiám. Nejde len o elektrické vozidlá. To je dôležitý aspekt, aby sme si vyjasnili toto. Pre ľahké užitkové vozidlá dodávky ten návrh dáva emisné lehoty do roku 2025, ktoré sú v rozmedzi 25 až 40 gramov. To by bol asi ten najefektívnejší to by zodpovedalo najefektívnejším hybridom, ktoré máme na trhu. A nulové emisie do roku 2030. Pokiaľ ide o e, ťažšie nákladné vozidlá, komisia navrhuje zapojiť sem elektrickú energiu, vodík a, a zemný plyn. My e, chceme toto modifikovať, akorát budeme mať štandardy a môžeme kalkulovať lehoty. E, sú tu navrhnuté i iné e, lehoty. Návrh teda je, i konzistentnejší. Nejde to takisto len k nulovým emisiám k roku 2005, 25, pardon, ak sa pozrieme na lehoty e, za rok 2025, nie je to len elektrická energia, i neskôr akákoľvek sa použije e, technológia, ide len o tie nulové emisie. Vypočul som si viac komentárov k tomu životnému cyklu vozidiel. To berieme veľmi vážne. Sledujeme jednotlivé opcie Ak chceme byť však konzistentní s ďalšou legislatívou a, a nechceme nejaké dva prekryvy, vrátanie štandardov CO2, tak my si myslíme, že keďže tu ide o vozidlá e, a obstarávanie vozidiel, ten prístup e, s tými obmedzeniami, ktoré sme vymenovali, je tento prístup. Toto je momentálne jediné riešenie, ktoré tu vidíme na riešenie e, týchto aspektov, o ktorých tu hovoríme. Pokiaľ ide o tie e, úvahy smerom k životnému cyklu a tie komentáre týkajúce sa, pokiaľ ide o disponibilitu infraštruktúry, treba zvážiť to, že tento návrh je súčasťou balíčka. Nevysve, nevyriešime tým všetko. Viete, že máme, máme e, smernicu k tej infraštruktúre. Takisto, pokiaľ ide o podporu batériových, udržateľných batériových technológií v kontexte Európskej iniciatívy k batériám. Takže pozeráme sa tiež e, e, zdroje energie pre rôzne e, segmenty trhu. Tu ide o obstarávanie vozidel, preto ten navrhovaný prístup podľa nás bol ten, ktorý lepšie riešil špecifické otázky k týmto vozidlám. Ďakujem. Ďakujeme vám a teraz e, e, pán Turmes na záver môže zhrnúť problematiku. Ďakujem vám kolegovia za vaše e, e, podnetné postrehy. Pokiaľ ide o infraštruktúru, pán Kumačev, nemilíte sa, ale sme tu v sektore flotil je, je oveľa väčší rast. Ak máte len autobusy, tak potrebujete v depách určité nabíjanie. Na strategických miestach máte pantografy a ten infraštruktúrálny problém, súvisí s tým, že komisia nechce plnohodne e, revidovať terajšiu smernicu. To nesúvisí, to nie je práve prítomné tu. Tu môžeme ísť rýchlejšie. Ja navrhujem, aby sa použili niektoré argumenty. Ak si elektrické autobusy kúpi mesto a dostane fondy z EÚ, malo by mať oprávnenie aj pre nabíjacie stanice a pantografy. A dôležité, pochopte, keď diskutujeme s veľkými mestami, výzvu vnímajú v zaškolovaní pracovníkov, pretože e, máte mechanické skúsenosti, ktoré musíte teraz presunúť smerom skôr k elektrikárstvu, ak sa, sa chceme baviť o elektrických vozidlách. Takže balíček k financovaní, kde by sme mohli mať partnerstva s miestnymi orgánmi. Mimochodom, e, k tým pantografom, keď som sa rozprával s autobusovými spoločnosťami, povedali nám, že majú problém s konkurenciou, pretože sú tu rôzne spoločnosti predávajúce pentografy, ale softvérovo sa bránia, aby ďalšie autobusy ich vedeli používať. Toto je určite uzatváranie určitých segmentov trhu. Je to v poriadku, že je tu táto inovatívna technológia, ale príliš ich to chráni a to potrebujeme kroky komisie. Pokiaľ ide o tú diskusiu batéria a životnému cyklu, myslím si, že komisia musí prísť s veľmi dobrou hĺbkovou analýzou, aký je dnešný stav, ako to bude o 5 rokov, ako bude vyzerať uhlíkový rozpočet o pár rokov. Je jasné, že tí e, zástupcovia e, E, teda tí obvinení v Dieselgate budú hovoriť, že elektrické autá nie sú o nič lepšie. Potrebujeme solidné čísla e, na argumentovanie s nimi. Veľmi dôležitá je, je seg, segment dodávok. Cez eBay, a Amazon a tak ďalej vidíme na, naozaj e, explóziu týchto dodávkových vozidel. Máme čoraz menej nákladných vozidel a čoraz viac dodávok malých užitkových vozidel, to je veľký problém s znečistením malých miest, teda pardon, miest, ak sa chceme zamerať cez verejné obstarávanie na ne, tak tam by sme mohli rýchlejšie prechádzať k hybridom, k hybro, hybridno-elektrickým a ďalej. Takisto zelené strojárstvo, pred, e, alebo prístroje, máme problém s hlukom v mestách. Toto by nám umožnilo u veľkých miest v Európe keď budú robiť ďalšie obstarávanie pre veľkú infraštruktúru, aby e, žiadali e, zelené elektrické e, stavebné stroje. Bez takéhoto atraktívneho trhu sa to neudeje a preto si myslím, že verejné obstarávanie je niečo, čo môže poháňať vpred inovácie, ak sa bude diať správnym spôsobom. Samozrejme, že máme E, e, plyn a biopalíva. Ale ak asi ste možno nepochopili Parížskú dohodu, 0, 20, 50. Nákladné vozidlo má 50 až 20 až 25 rokov e, životný cyklus. Ak umožníte v roku 2030 nákup plynu, tak to vozidlo tu bude ešte v 50. roku. musíme myslieť u Paríža že spätne, kedy musíte vyfázovať, odstaviť určitú technológiu, aby to bolo fyzicky z cesty e, preč, keď to má byť e, preč z trhu. Potrebujeme e, biopalivá pre lietadla. Budeme mať elektrické lietadla, pretože financujeme európskymi prostriedkami elektrické lietadla, ale malé pre 60-80 pasažierov. U veľkých nemáme alternatívy. Biomasa má však svoje hranice. Nemôžeme, ale o tom sme sa často bavili s pánom Henkelo. on nás podporil, aby sme mali realistickejší prístup k biopalivám. Musia sa použiť v oblastiach, kde nie sú alternatívy elektrická energia, e, vodík pre e, tieto segmenty ako osobné vozidla, ľahké užitkové, nákladné vozidla a stavebné stroje, e, ale nie pre lietadla. To je tá naša dilema. Takže keď e, ktokoľvek v Rumunsku sa vás spýta, že kde máte nakúpiť takéto zelené autobusy, tak je platforma pre zelené autobusy, ktorá je iniciatíva, ktorá je sponzorovaná z európskeho rozpočtu, kde je viacero miest a regiónov sa vlastne spája s expertami, aby zadefinovali, akým spôsobom to obstarávať a zároveň je vlastne tam sú aj nejaké prvé skúsenosti z tohoto procesu. Ale potrebujeme komisiu, teda komisia potrebujeme viac technické pomoci od vás, lebo príliš veľa času strácame na chybách Jednoducho tá najlepšie dostupné informácie zatiaľ nie sú v našej dispozícii. A čo sa týka vidieckej oblasti, vo vidieckých oblastiach je povedzme 5 autobusov. Ak oni nakúpia dva nové, už ľahko dosiahnu ten cieľ 50%. A to je práve aj dôvod, prečo len keď nakupujete nové, ste do istej miery vlastne vyzývaní alebo nabadaní k tomu, aby ste nakupovali už zariadenia budúcej generácie. My vás nenútime predať to skôr alebo nakupovať to skôr. Takže to nie je tá myšlienka v pozadí. Samozrejme, to je aj dôvod, prečo v tých 300 mestách, kde sa prekračujú limity znečistenia vzduchu, tak navrhujeme špecifický program Retrofit, ktorý by vlastne umožnil na novo vybaviť alebo na novo vlastne op, o, na novo e, vybaviť tieto zariadenia. Napríklad v Berlíne nemôžete všetky autobusy vymeniť, to je príliš drahé. Takže niektoré autobusy musia byť retrofitované. To je práve to, čo robí teraz Nemecko, ale bol by som rád, keby časť európskych peňazí išla aj do Rumunska a Bulhurska Bulharska, aby oni dokázali na novo vlastne e, obnoviť svoje autobusové flotily pretože niekedy, keď východná Európa nemá dosť peniazy na úrovni miest, tak práve tam by mal to kompenzovať európsky rozpočet. Takže sa teším na to, aby sme posunuli Európu vpred v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Thomas. No. Ďakujem pekne, pán Turmes. Teraz mi dovolte informovať vás, že termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov k návrhu stanoviska je 30. apríl o 12. hodine na poludnie. Dámy a páni, máme tu ešte dve ďalšie dôležité zložky na programe rokovania. Poďme teraz k ďalšej. Je to otázka spätnej väzby z prebiehajúcich rokovaní ohľadom RED, teda smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Jose Blanco López, ktorý je spravodajca, tu nie je. A požiadal mňa, aby som zosumarizoval ten status, aký je ten stav vlastne až k dnešnému dňu. Pokúsim sa o to čo najrychlejšie. A takže druhý trialóg o obnoviteľných zdroje energie prebehol v útorok 27. marca. Pozície spolulegislatívnych orgánov sú stále ešte veľmi vzdialené s veľmi odlich, odlišnými pohľadmi na dôležité body. V tejto smernice napríklad, aký má byť celkový cieľ podielu um, ehm, obnoviteľných zdrojov energie, rada trvá na 27%. Dúfali sme, že sa príjmu kroky preto, aby sme zvýšili tú mieru ambície na neformálnom dosadnutí eh, Rady ministrov energetiky v Sofii minulý týždeň, ale nezaznamenali sme žiadne ďalšie zlepšenie v tomto smere. Rovnako tu bol aj pokus eh, napredovať eh, ešte počas bulharského predsedníctva. Uskutočnilo sa 7 technických stretnutí, posledný trialóg a niektoré ďalšie sú ešte naplánované pred 17. májom. Ehm, predbežné dohody boli dosiahnuté na viacerých článkoch. Oblasť dopravy, ehm, tak e, tá, je, tá téma je prediskutovaná na technickej úrovni. Spravodajca by rád počerkol, že je tam veľmi nízka miera ambície na strane e, všeobecného prístupu rady, najmä čo sa týka zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov e, v sektore prepravy. Spravodajca dúfa, že pre ďalší trialóg v máji, teda ten, ktorý mal byť 17. a ďalší 29. mája, tak predsedníctvo získa pomerne široký mandát, aby mohlo rokovať a urobiť skutočné kompromisy v prípade všetkých dôležitých ustanovení tejto zložky. A spravodajca ďakuje aj tým spravodajcom a ich týmom za vynikajúcu spoluprácu. Dobre. Čo sa týka vyjadrenia e, jednotlivých strán. Pán Kelly tu nie je. Pán Toma. Pán Tomas, vyjadrite sa k tomu? Nech sa páči. Mám tu e, viacnásobné úlohy. Myslím si, že pán Blanko veľmi dobre opísal situáciu. Potrebujeme zaujať jasnú pozíciu v parlamente. Sme konfrontovaní s pozíciou rady, ktorá je príliš vzdialená od tej našej a to je problém, pretože keď rokujete z nej, rada sa nikam neposúva, no tak e, mm, nikam sa to celé nepohne, tie rokovania zaseknuté. Takže to, čo sa snažíme dosiahnuť, je, že chceme vybudovať, alebo teda brať také tie mm, ľahké víťazstvá, to je to, čo sme robili na tých stretnutiach, a teraz potrebujeme možno sa sústrediť na tie väčšie politické témy, ako sú napríklad ambície, ten adekvátny formulár pre rozdelenie cieľov medzi členskými štátmi, otázka dopravy, vykurovania. A pán Blanko e, sa venuje tejto téme naozaj veľmi kompetentne. Musím zároveň poďakovať aj sekretariátu za e, tú vysokú odbornú pomoc počas ich rokovaní. Ďakujem pekne. Ja som e, tieňový spravodajca za EKR a dovolte mi povedať pár vyjadrení aj mm, z takého môjho pohľadu, ktorý mám o to, čo sa deje. Myslím, že tie rokovania sa extrémne pomaly posúvajú vpred a nie som si istý, či dokážeme uzavrieť túto zložku ešte počas bulharského predsedníctva. Um, ako nám už bolo povedané, Eh, ako to pán Blanko López povedal, je to naozaj zdá, zdá veľmi kontroverzná téma, ktorá naďalej zostáva otvorená. Myslím si, že pre otázku dekarbonizácie sektoru prepravy budeme potrebovať eh, viac takých konvenčných aj pokročilých biopalív. Niektorí eh, chcú zdôrazniť oba, niektorí chcú zabezpečiť ukončenie používania gener- prvej generácie biopalív. Ale je dôležité, aby sme zabezpečili, že udržateľná produkcia prvej generácie biopalív bude presadzované našimi obchodnými partnermi a nechápem tú obsesiu elektrifikáciou. Ako sme už povedali počas predchádzajúcej zložky, musíme byť viac neutrálni v tomto smere. Mimochodom, ja osobne budem začiatkom mája e, na týždeň testovať vodíkové auto. Ak ma niekto o to záujem, moje skúsenosti dám vám vedieť. V každom prípade ale musím povedať, že to bol šok vidieť že dobre ponuky vám poskytnú len japonskí výrobcovia. Um, v júni 2017 Svetová banka zverejnila správu o strategických materiáloch, ktoré sú potrebné pre presun smerom k čistým energiám, čo zdôrazňuje, že niektoré sú viac náročné <coughs> čo do dodávateľského reťazca ako niektoré fosilné paliva prípade batérií a veterných turbín budeme závisieť na dovoze strategických surovín z krajín, ktoré majú nízku produktivitu a veľmi kritické dodržiavanie pravidel ILO. A to sú napríklad e, otázky lítia z Bolívie a lítia z e, Demokratickej republiky Kongo. Tu vám odporúčam dokument, ktorý bol zverejnený v roku 2017 pani O'Sullivan z Harvardskej univerzity, ktorá hovorí o geopolitike obnoviteľných zdrojov. Predpoklad, že obnoviteľné zdroje nás eh, viac oslobodia od energetickej závislosti, si vyžaduje prehodnotenie na naši zelení priatelia. Um, to pravidlo je tu veľmi podobné ako v prípade biodiverzity. Čím viac diverzifikujete, tak tým viac vlastne ste aj rezilientní. A čo sa týka palmového oleja, eh, bohužiaľ, moc nepokojí, že jedna špecifická skupina ziskoviek ideologicky, tak povediať, si ukoristila alebo vyhľadila toto tému. Teda Ako určite viete, my ani moja skupina, skupina sme nepodporili ten kompromis EPP, SND a ALDE, neviem, čo sa týka pozície k palmovému oleju, lebo sme presvedčení, že tu musíme diferencovať v tomto smere. Stretol som sa s kolumbijským, s kolumbijským ministrom um, aj s jeho delegáciou dnes ráno a prijal by som to všetkým, ktorých zaujíma táto téma. Bola to naozaj veľmi zaujímavá. Uh, príležitosť zamerať sa na úlohu polnospodárskeho sektora a úlohu výroby palmového oleja na mierový proces a to, ako tento sektor pomáha reintegrovať bývalých bojovníkov Farku, najmä v marginalizovaných oblastiach, do um, vidieckého života a polnospodárstva vo vidieckej oblasti Kolumbie hovorili, že dôležitý je ten proces certifikácie, ktorý zabezpečuje um, účinné uh, obehové hospodárstvo tým, že posilňujeme najmä malých farmerov, pre všetkých tých, ktorí sú kolumbijského pôvodu. A zároveň je dôležité diferencovať, keď hovoríme o palme, pretože to, ako sa, to, ako sa palma spracováva a to, že na základe akých argumentov, napríklad či je to už eliminácia džungla alebo lesov alebo niečo podobného, to zohráva naozaj veľký rozdiel a to by sme mali aktívne diferencovať. Bola to bohužiaľ pre mňa E, škoda, že som počul, že táto skupina nedokáže e, zabezpečiť stretnutie s viacerými našimi e, spravodajcami. V tomto som bol veľmi sklamaný. Stretol som sa s Greenpeaceom, stretol som sa s WWF, stretol som sa s BirdLife, Transport, so všetkými možnými. Prečo sa zelení a niektorí ďalší zástupcovia socialistov odmietajú stretnúť s týmito ľuďmi? Nerozumiem tomu. Pevne verím, že rovnakú otvorenosť uvidíme na strane svojich kolegov a že budeme mať otvorenosť voči diferenciácii a odlišným názorom. To je mala byť daná paradigma, e, pretože je dôležité, aby sme si uvedomili, že táto téma je veľmi dôležitá. Takže teraz naspäť k neutrálnej pozícii predsedajúceho. Pán Federle je tu? Nie. Nikto ďalší tu nie je. Tak v tom prípade máme niekoho ďalšieho, kto sa chce vyjadriť k tomuto bonu. Pán Tomas, nech sa páči, keďže ste spomenuli nemohol sa bohužiaľ stretnúť s kolumbijskou delegáciou. Eh, nebolo by to preto, že som sa nechcel s nimi stretnúť, ale jedna poznámka k otázke materiálov. Eh, je to také obmedzenie, ale zároveň dá sa to riešiť. Ehm, je to jedna firma, ktorá je svetovým líderom vo veternej energii len 3 roky dokáže prostredníctvom inovácií nahrádzať všetky kritické materiály vo svojich turbínach nekritickými materiálmi. A ďalšia informácia, ktorú mám, keď sme išli tak hĺbšie do témy batérií, je to, že tu je veľká diskusia o kobalte. A to, že pochádza z Konga. Takže tá otázka je, že mm, kobalt je vedlejší produkt medi všade, kde sa ťaží meď, tak máte vlastne aj ako pomerne relevantný objem kobaltu. E, takže tá téma je následne, znie Dokážeme vytvoriť politiku, v rámci ktorej otvoríme istý čas, istú časť baní v Európe, podobne ako napríklad robí Švedsko teraz, na vonok a je dôležité, aby sme to, túto iniciatívu spojili aj s otázkou udržateľného zberu vlastne dát a Európska komisia na tomto pracuje. Takže podľa môjho názoru to nie je tak otázka o nejakých um, čiernych materiálov, ale je tu reálny problém, s ktorým by sme sa mali vysporiadať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za Európsku komisiu pani Sabrem Marquez. Nie, dobre. Poďme na ďalší bod. Ospravedlňujem sa. Teraz EDIDP. Pani Grostet, nech sa páči. Oui, écoutez, je regrette quand même que nous soyons si peu nombreux. Je mi ľúto, že nás je tak málo. Aj tak pohovorím. Mali sme už dva k programu pokiaľ ide o obranu počas druhého trialógu, keďže tu neboli stretnutia Koreperu a bulharské predsedníctvo nemá mandát, nemali sme teda veľký pokrok. My sme len mohli znova e, opakovať svoju pozíciu. V každom prípade ide o naliehavosť mať čo najrychlejšie túto dohodu. Pokračovali sme v obhajovaní nášho mandátu Dvaja spravodajcovia z rozpočtového výboru, pán Pons, takisto a pán Pašku za Afed. spolu s týmito dvoma kolegami e, sa spolupracuje výborne za parlament. Hovorilo sa o viacerých témach politických, ktoré sa nevyriešili. Rozpočet, žiaden pokrok, už som o tom hovorila včera s komisárom Katajnen, budem o tom hovoriť aj dnes ráno. Očakávame návrh komisie, aby sme sa vyhli presuny medzi existujúcimi programami. O tom sa tu veľa hovorilo celý týždeň. Potom k neoprávneným akciám. Mali sme verziu kompromisu, dostali sme sa k dohode, Je ide o to, že sa hovorilo, že by sa nehovorilo o zbraniam alebo produkt, zbaniach alebo produktoch medzinárodne zakázaných. Pripomínam nevyhnutnosť lepšie e, zvládnuť e, výnimky, pokiaľ ide o podniky kontrolované tretími krajinami. Čakáme teda pozíciu parlamentu, pardon, rady, aby sme mali celkom jasnú pozíciu, pretože ide o zbrojársky priemysel, otázky teda veľmi citlivé, aby sa rešpektovala strategická autonómia EÚ. Je nevyhnutné, aby e, rada zohľadňovala postoj parlamentu. Verím, že sa to zajtra posunie. Pokiaľ ide o pracovný program, je tu diskutovaný kompromis aby sa riešil exekutívny akt. Pôvodne to mal byť delegovaný akt. Treba brániť výručné práva parlamentu, aby sa e, definovali kategórie projektov, kde by mali byť financ- akcie financované programom. Za týchto podmienok parlament môže akceptovať použitie exekutívneho aktu. Mnohé členské krajiny, pokiaľ ide o oprávnenosť, my sme tu e, hovorili o minimum troch podnikoch z troch členských krajín, aby to bol konzorcium namiesto dvoch, ako to navrhuje Rada a komisia. Diskutovali sme o prostriedkoch, bonusoch, napríklad pokiaľ ide o projekty, ktoré zlučujú veľa e, členských krajín. Pokiaľ ide o bonusy, pozícia je blízka e, rade. Chceli by sme mať projekt, ktorý bude integrovať malé a stredné podniky a e, sprostredkovateľov Treba upresniť modality spolu s radou, ale myslím, že sa dostaneme k dohode. To sú tie otázky, ktoré ešte sa riešia, ale sú principiálne. Ďalší trialog, budúci týždeň, 3. mája. Mali sme mať záverečnú dohodu 3. mája, ale bojím sa, že nebudeme potrebovať trialog do konca mája, pretože musíme sa dostať k dohode s radou. Treba uzavrieť počas predsedníctva bulharského a je nevyhnutné uzavrieť, aby sme mali rozpočtový záver, pretože tento program by mal vstúpiť do platnosti od januára 2019. Vyvinuli sme úsilie, ale aj rada by mala robiť úsilie, pretože parlament to hovorím podpredsedovi Katajnenovi. V rokovaniach sme vždy dvaja a nemôžeme len od parlamentu žiadať úsilie. Toľko stav, v ktorom sa nachádzame. Dúfam, že úspešne uzavrieme tieto rokovania. My, traja spravodajcovia, máme rovnakú líniu. Solidárnu. Ďakujem za pomoc sekretariátu. To je veľmi dôležité u takého citlivého postupu. Je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pani Grostet. Budeme túto správu potom poslať ďalej pánovi Bajerovi a pánovi Buzekovi, predovšetkým vaše vyjadrenia ohľadom e, efektivity sekretariátu. Dovolte mi teraz dostať sa už k ďalšiemu bodu, to je bod programu rôzne. Dovolte mi len informovať vás, že 17. mája popoludní bude debata zameraná na vedu a inovácie, ktoré sú otvorené voči svetu posilnenie medzinárodnej spolupráce v rámci 9. rámcového programu. Toto je niečo, čo budeme organizovať spolu s e, fórum STS. STS je taký ekvivalent japonského dole. E, pani komisárka vystúpi tiež na tomto stretnutí. Dovolte mi prejsť na posledný bod, a to je plán nasledujúcich zasadnutí 16. maj 2018 od 9. do 12.30 a potom od 14.30 do 18.30 popoludní a 17. mája to bude od 9. do 12.30 a potom opäť od 3. hodiny popoludní do 18.30. Ďakujem všetkým vám pekne, uzatváram dnešné zasadnutie. Uf.